Dear colleagues, we will start our today's... Kolegovia, kolegyne, začíname dnešné zasadnutie. Poprosím vás, usadte sa. Nakoľko viacerí z našich poslancov tu vo výbore sú momentálne v Spojených štátoch amerických, tak nám tu chýbajú ľudia, dokonca aj pán predseda, pán Lavia, takže ja ho budem dnes nahrádzať a dúfam, že toto je pravdepodobne aj jeden z tých dôvodov, prečo niektorí z tých vynikajúcich poslancov dnes tu nie sú prítomní. Ako prvý bod dnešného programu je prijatie programu schôdze. Ak nie sú žiadne pripomienky, tak tento návrh môže byť prijatý. oznámenia predsedu, takže pokiaľ ide o naše ďalšie zasadnutia výboru, budúce sa bude konať 26. marca a bude sa teda konať do poludnia, iba do poludnia 26. marca. Budeme, nebudeme mať stretnutie popoludní. Popoludnejšie stretnutie, teda zasadnutie bolo zrušené. Takisto budeme mať spoločné zasadnutie s výborom Agri ohľadne kl- klonovania. To je pre nás všetkých veľmi dôležité. Pokiaľ ide o túto otázku, kde spolupracujú dva výbory, vzhľadom na postup rokovací poriadok, e, tak ďalšie spoločné stretnutie, kde sa bude hovoriť o návrhu tejto správy s patričnými výbormi, tak sa bude konať vo štvrtok 16. apríla od 11. do 12.30. Takže 16. apríla a budú to, bude to spojené. Takisto ako ďalšie oznámenie by som vás chcel informovať, že tlmočenie dnešného zasadnutia je k dispozícii v 22 jazykoch s výnimkou estančiny a gelštiny, teda írštiny a ako obvykle Eh, k dispozícii máte dokumenty cez aplikáciu e-meeting a budete, respektíve už aj to je, môcť to si pozrieť na internete. Teraz prejdeme k tretiemu bodu dnešného zasadnutia. Ide tu o medziinstitucionálne rokovania. Budeme hovoriť o smernici o kvalite palív Takže na prvom stretnutí trialóga, ktoré sa konalo v, dru- vo v útorok 10. marca v Štrasburg, tak delegácia z parlamentu, ako aj rady a komisí, tieto mali spoločnú výmenu názorov a sústredili sa predovšetkým na kľúčové politické otázky, vrátane e, faktorov ILUK, ako aj skleníkových emisí a podávania správ takisto pokiaľ ide o stanovenie jednotlivých limitov, ako aj stanovenie si cieľa, pokiaľ ide o biopaliva pre dopravu. Všetky inštitúcie, to znamená komisia, rada aj parlament, zúraznili potrebu otvoreného rokovania. To nie je prekvapujúce. A vzhľadom teda na lehoty, ktoré máme pre druhé čítanie, to znamená, nemáme až toľko času pre diskusie. A druhé stretnutie trialógu je plánované na útorok 24. marca. A teraz môžeme pokračovať ďalej. Ďalším bodom je bod číslo 4, kde je monitorovanie, nahlasovanie, overovanie emisí oxidu uhličitého z námornej dopravy a zmena nariadenia EU číslo 525 2013 Stanovisko k prvému čítaniu rady je v súlade s dohodou, ktorá bola dosiahnutá na trialógu. Spravodajca odporúča, aby výbor prijal e, toto, tento návrh bez nejakých ďalších pozmeňujúcich návrhov. Časový harmonogram pre tento bod, pre túto zložku, teda hlasovanie vo výbore ENVY a bude sa to konať 26. marca a Hlasovanie na plenárke sa očakáva v druhej polovici apríla. Takže pokiaľ ide o zníženie spotreby plastových tašiek, to je taká istá situácia. Stanovisko rady je v súlade teda s dohodou Takže spravodajca odporúča výboru, aby sa to prijalo bez ďalších pozmeňujúcich návrhov. A časový harmonogram pre túto zložku je, že teda to hlasovanie sa očakáva 31. No, marca a hlasovanie na plenárke teda bude v druhej polovici apríla. Ak nie sú žiadne iné pripomienky k tomuto, tak môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Bod 6 a bod 6 tu sú veterinárne lieky a najprv by som chcel dať slovo predstaviteľovi komisie, aby teda informoval výbor Envy ohľadne komisného postoja stanoviska Takže pán Adrian Rys za komisiu dostane slovo a týmto aj požiadam, aby sa ujal slova. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Dobré ráno. Ja by som chcel prezentovať Chcel by som vám dnes predstaviť návrh nariadenia o veterinárnych liekoch a liečivých prípravkoch. V dejinách legislatívy Európskej únie pre veterinárnu a ľudskú e, medicínu musíme zájsť až do roku 1965. A tento rok si pripomíname jubilejné výročie týchto udalostí. Často sa v legislatíve na E, veterinárny sektor zabúdalo, a to malo svoje dopady. Veterinárna medicína sa e, istým spôsobom od ľudskej medicíny odlišovala a to je vlastne aj dobre. A teraz e, po prvý krát začíname vyvíjať špecifické pravidlá pre potreby veterinárneho sektora. A tie pravidlá sú v tomto nariadení. Ak sa pozrieme, na historický priebeh a vývoj tejto legislatívy, tak vidíme tam na tej časovej e, línii, ako vývoj prebiehal. Prípravu tohto návrhu sme začali, s prípravou návrhu sme začali v roku 2009, keď komisia e, vlastne vyhlásila o zriadení cestovnej mapy v tejto oblasti, potom v roku 2011 sme mali správy subdodávateľov, online konzultácie, stretnutia zúčastnených strán. To všetko prebehlo v roku 2011. V roku 2012 prebehli cieľené konzultácie, v roku 2013 boli dopadové štúdie a nakoniec došlo k príprave legislatívneho návrhu. Samozrejme, že aj v komisii prebehla celá séria konzultácií a tento návrh bol prijatý 10. septembra roku 2014. A ako sa majú veci správneho hľadiska, pokiaľ ide o tento návrh, ako sme už povedali, je to samostatné nariadenie a táto forma právneho nástroja by mala zabrániť disharmónii pri implementácii tohto návrhu. Návrh združuje všetky pravidlá veterinárnej medicíny do jedného jednotného nariadenia. E, dnes tomu zatiaľ tak ešte nie je. Niektoré pravidlá pre veterinárnu medicínu sú zakotvené v nariadení 728 2004 No a týmto nariadením chceme do systému zaviesť jasnosť a konzistentnosť. Navrhujeme základný akt, ktorý by sprevádzali e, akty e, pra, e, prechodu právomoci. Aké sú dopady? Sú tu dva hlavné problémy identifikované. Poprvé, nedostatok povolených veterinárnych prípravkov a po druhé, hrozba anti mikrobiálnej rezistencie. Celkovo vzaté v Európskej únii máme nedostatok veterinárnych prostriedkov, najmä pre také nejaké podružné prípady. No a z toho potom vyplývajú problémy tak pri liečbe chorôb, ako aj pri prevencii, tak u malých, ako aj u väčších zvierat. A tu je potrebné zadefinovať, čo sú menšie zvieratá a väčšie. Väčšie živočišné druhy sa definujú na základe populácie zvierat a na základe celkových e, údajov o spotrebe. To sú kravy, ovce, sliepky, psy a mačky. Všetky ostatné zvieratá sú považované za také menšie alebo také vedľajšie živočíšne druhy. Zavádzame tak jednotnú definíciu väčších a menších živočíšnych druhov. Dopadové štúdie e, jasne hovoria e, o rizikách ako pre sektor e, e poľnohospodárstva, tak pre vodné hospodárstvo aj pre človeka. Zatiaľ regulačný e, rámec vyslovene nezlyhal, ale zlyhalo dodávanie nových liečebných prostriedkov na trh a inovácia týchto prostriedkov. A teraz k cieľom tohto nariadenia. Poprvé, zvýšiť dostupnosť veterinárnych medicina, medicinálnych výrobkov, znížiť administratívu no záťaž, stimulovať konkurencieschopnosť a inováciu, zlepšiť fungovanie vnútorného trhu a na záver vyriešiť otázku spojenú s rizikom pre e, verejné zdravotníctvo a otázku antimikrobiálnej rezistencie. Tieto ciele treba dosiahnuť e, tak, že sa zároveň budú, bude dbať na ochranu e, zdravia ľudí, zvierat a ochranu životného prostredia. Celkové ciele sú aktualizácia legislatívy a jej prispôsobenie veterinárnemu sektoru. Ďalej tu máme prieskumné ciele, výskumné ciele, tých je trošku menej. Zvýšiť e, dostupnosť veterinárnych liečivých prípravkov. A tu uvádzame aj dva prípady. Poprvé, všetky veterinárne prípravky budú môcť dostať povolenie na uvedenie na trh prostredníctvom centralizovaného procesu, ktorý bude platný pre celú Európsku úniu. A ďalej chceme e, ďalšie druhy e, vyvíjať. Patrí tam väčšia flexibilita pre liečivé prípravky, najmä teda pokiaľ ide o ich uvádzanie na trh, flexibilita v užívaní liečivých prostriedkov E, v konkrétnych prípadoch, napríklad u včiel. Zvyšovanie dostupnosti týchto liečivých prípravkov. V návrhu sa snažíme vyvážiť hospodárskú súťaž a iné aspekty trhu, tak aby sme mohli vyriešiť otázky tak pre generika, ako aj pre všetky ostatné lieky. Je potrebné e, dôrazniť investície a inováciu. Takisto zvažujeme návrhy pre investície pre malé trhy a menšie živočišné druhy. Je potrebné ubezpečiť sa o tom, že veľkosť daného druhu nebude ovplyvňovať snahu po vývoji nových liečivých prípravkov, ale naopak, že aj tu na tých malých segmentoch bude existovať dostatočná ponuka pre takýto vývoj. Ďalej navyšujeme aj obdobie pre prvotné povolenie e, týkajúce sa uvedenia na trh týchto prípravkov. To znamená 14 až 18 rokov pre veľké malé druhy a pre včely. Tu máme súčasnú situáciu pre ryby a včely, ktoré e, požívajú tú najdlhšiu dobu ochrany 13 rokov a potom je tam druhá kategória, rozšírenie pre tie druhy, ktoré um, sú, sú, vlastne produkujú potravinu. Aj tam došlo k predlženiu tejto lehoty o 3 roky, ale dôležitá je tá e, definícia toho, čo nazývame oknom príležitosti. A síce, že tu ide o príležitosť dostať odmenu za inovácie do 5 rokoch po prvom uvedení prípravku na trh. A tu vidíme, E, že sa zameriavame na podporu inovácie. Vidíme tu maximálnu lehotu 18 rokov pre medonosné včely. E, pre ne to platí od samého začiatku a pre všetky ostatné druhy tu ide o rôzne kombinácie viacerých možností, čo teda závisí na tom, o ktorom konkrétnom druhu hovoríme. A opäť tu máme príležitosť pre nové inovácie. Nový návrh musí prísť 3 roky pred skončením obdobia e, s ochranou údajov. Ďalšie otázky sa týkajú zvyšovania dostupnosti liečivých prípravkov v oblasti veterinárneho lekárstva tak, aby sme zabezpečili stabilné právne prostredie. My konkrétne navrhujeme jasne vymedziť rozsah tejto regulácie, tak aby tam e, boli zahrnuté nové druhy liečivých prípravkov, a to tak v podobe liečiv, ako aj v podobe jednotlivých postupov, napríklad procedúr, napríklad pri použití kmeňových buniek a tak ďalej. Samozrejme, že tie nové liečebné E, postupy sa budú postupne mainstreamovať a treba ich teda do toho návrhu začleniť. Ďalej sa tu hovorí o nových ustanoveniach o antimikrobiálnej rezistencii, o klinických skúškach alebo o poskytovaní e, klinických skúšok. Tie sú sem zahrnuté kvôli tomu, aby sa na úrovni Európskej únie harmonizovali tieto procesy Navrhujeme jeho zjednodušenie a založenie niekoľko únijných databáz, vrátane databázy pre všetky povolené liečivé prípravky. Ďalšie dôležité ciele tohto nariadenia je to redukcia administratívnej záťaže. Na tomto obrázku je vidieť taký prehľad administratívy a jej tokov. Odhaduje sa to na 538 miliónov eur za rok iba pre veterinárny a farmaceutický priemysel a pritom to predstavuje 13 ročného obratu tohto sektoru. V iných sektoroch to sú 2 takže vidíme, aký nepomer tu panuje. Ďalej eh, je tu položka balenie a označovanie, to je asi 184 miliónov za rok. Ide tu o procesy žiadosti o povolenie na trh, to je ďalšia veľká oblasť, vidíme tam 134 miliónov za rok. A aby sme teda znížili administratívnu záťaž pre firmy a príslušné orgány, do tohto návrhu zavrhujeme niekoľko zjednodušujúcich opatrení, ktoré nebudú mať dopad na bezpečnosť liečebných prostriedkov. Poprvé, povolenie pre uvedenie na trh väčšiny produktov, ako náhle sa toto povolenie udelí, bude platné neobmedzenie. Teraz je to na 5 rokov. Po druhé, zjednodušené pravidlá pre balenie a označovanie týchto výrobkov. Nechceme odstraňovať žiadne označenia z krabičiek, iba ich chceme inak zoskupiť. Chceme e, trošku inak organizovať rozdelenie informácií medzi krabičkou a príbalovými letáčikmi a potom navrhujeme zjednodušiť pravidlá makrodohľadu. Tieto pravidlá sú v súčasnom systéme disproporčné. Je potrebné e, tento systém farmakologického dohľadu riadne definovať. a doplniť takými prostriedkami, aby efektívne fungoval. Chceme zaviesť prístup na základe vyhodnocovania rizík a tento systém chceme postaviť na pravidelných správach o bezpečnosti týchto prípravkov. Celý systém bude elektronický a bude spojený aj s takým signálnym detekčným zariadením. Takýto systém bude oveľa efektívnejší ako pravidelné správy. V tomto signálnom systéme príslušné agentúry a orgány na národnej úrovni budú monitorovať a hodnotiť získané údaje a identifikovať nebezpečné náznaky v rámci skupín istých produktov. Tento nový systém chce zaviesť nový systém dohľadu v oblasti e, veterinárnej farmakológie, e, kde teda bude na jeho základe možné vyhodnocovať príslušné dáta v celej EÚ. Povedie to k zníženiu administratívnej záťaže o 47 miliónov eur ročne a zostane pritom zachovaná súčasná úroveň zabezpečenia zdravia zvierat, ľudí a životného prostredia. A teraz, ako chceme zlepšiť e, fungovanie vnútorného trhu? Podľa získaných údajov, ktoré sme získali pri príprave tohto návrhu, v súčasnosti dochádza k rozdielom v maloobchodnej cene týchto prípravkov medzi členskými štátmi, pričom táto, tento rozdiel môže tvoriť až viac ako 30 pôvodnej ceny produktu. Preto navrhujeme celú sériu opatrení. Poprvé, máme tu ustanovenia, o povolení pre internetový predaj. E, tieto povolenia sa budú vydávať na národnej úrovni, ale budú platné v celej únii. Tento návrh legitimizuje online predaj týchto výrobkov v EÚ. Koncoví spotrebitelia budú mať možnosť riadne rozpoznať právne povolenia pre online predajcov, a predaj výrobkov cez internet zlepší dostupnosť týchto veterinárnych e, prípravkov a produktov. Ďalej navrhujeme, aby veterinárne predpisy, recepty boli uznávané v celej Európskej únii. E, v prípade ľudí tomu tak už je. My navrhujeme, aby sme mali isté minimálne nároky na tieto recepty. A tiež chceme podobné produkty harmonizovať nás v celej EÚ, pokiaľ ide o cieľenú indikáciu na istý druh, napríklad ochorenia a pokiaľ ide o účinnú látku. No a teraz k jednému z najdôležitejších ustanovení nariadenia antimikrobiálna rezistencia. E, súčasne platné nariadenie vôbec nerozlišuje medzi antimikrobiálnymi a inými druhmi veterinárnych produktov. My navrhujeme konkrétne požiadavky na tieto antimikrobiálne produkty na základe vedecky založeného prístupu. Tu vidíte zoznam opatrení, ktoré chceme v oblasti antimikrobiálnej rezistencie zaviesť. Zmienim sa o niekoľkých. Bude možné rezervovať určité antimikrobiálne lieky iba pre ľudí. Členské štáty budú musieť zbierať údaje o predaji a využívaní antimikrobiálnych látok. Všetky tieto látky musia byť vydávané iba na recept. No a príslušné úrady a orgány budú mať možnosť odmietnúť veterinárnym prípravkom, ktoré budú obsahovať akékoľvek antimikrobiálne zložky, môže ich zamietnúť v prípade, že teda tento prípravok by sa mal používať na podporu rastu. Ďakujeme za detailný popis návrhu komisie a teraz si vypočujeme pani Grosted, našu spravodajkyňu. Merci beaucoup. Ďakujem, ďakujem, pán predseda. Ja si myslím, že sa môžeme komisii poďakovať za túto skvelú prezentáciu, je veľmi detailná. No a pokiaľ ide o túto revíziu nariadenia, ja si myslím, že návrh komisie globálne ide správnym smerom. Mala by umožniť skutočne principiálne a prioritne e, identifikovať e, disponibilitu veterinárnych produktov. Vieme, že je tu nedostatok disponibility, ďalej teda je tu, e, zameriava sa inováciu, konkurencie, schopnosť, redukciu administratívnej záťaže, zlepšenie e, jednotného trhu a boj proti biorezistencie. A ja teraz chcem e, uviezť niekoľko mojich úvah k tejto téme. Najskôr začnem bojom proti rezistencii voči antibiotikám, pretože to je tá najdôležitejšia téma. Komisia to už zmienila, je tu 12 nových ustanovení, ktoré chcú tento najväčší problém riešiť. Ale ja si myslím, že môžeme ísť ešte ďalej, pokiaľ ide o niektoré body. Napríklad by som si želala zadefinovať pojem terapeutického metafilaktického a profilaktického využívania liekov a zakázať profilaktické používanie antibiotík, to znamená ich preventívne e, používanie. E, to je v texte o e, medikovaných zvieratách a ja si myslím, že e, to treba rešpektovať a sledovať tento smer. Rovnako by, by som chcela v mojej správe presniť podmienky, na základe ktorých Veterinári a ďalší profesionáli v oblasti veterinárneho zdravia môžu predpisovať a predávať antibiotiká. Tam vieme, že sú praktiky, ktoré sa líšia e, od jednotlivých členských štátoch a preto treba prijímať také návrhy, ktoré by boli priateľné a prijímané všetkými členskými štátmi. A preto nechcem tu dekupláž tak, ako to niektorí by radi chceli, pretože to spôsobí obrovské praktické ťažkosti Myslím si však, že je naozaj potrebné spresniť článok 107 a síce pojem zvierat, ktoré veterinári liečia. Naozaj veterinári nemajú e, e, predáva, možno nemajú mať právo predávať lieky iným zvieratám ako tým, ktoré liečia v úvodzovkách. To znamená potom, ako stanovia e, diagnózu po klinickom vyšetrení, E, za prítomnosti chorého zvierata. To všetko si tu medzi sebou e, definujeme, ale treba to upresniť. Komisia by si želala vytvoriť zoznam antibiotík, kritických antibiotík, ktoré by boli e, určené výlučne pre humánnu medicínu. To je zaujímavý nápad a ja ho podporujem, ale teda tento zoznam by mal byť podložený solidnými vedeckými kritériami výberu a v tejto téme máme isté odporúčania, ktoré sú veľmi dobré a ja si myslím, že by sme to mali prijať. A ďalej, e, teraz ja mám tak trošku taký nesúhlas s návrhom komisie. Ja si myslím, že predaj online antibiotík je niečo dosť nebezpečné. Áno, je to prax, ale E, keď stratíme akúkoľvek kontrolu nad používaním týchto antibiotík, nad ich kvalitou, tak ja si myslím, že e, predaj antibiotík e, taký generalizovaný bez predpisu skutočne predstavuje riziko verejnému zdravotníctvu a preto ja by som bola za to, aby sme to zakázali. A, a teda ja v tomto bode by som nesúhlasila s Európskou komisiou a bola by som rada, keby sme o tom e, v Európskom parlamente diskutovali a rada by som k tejto otázke získala aj podporu mojich kolegov. A ďalej otázky spojené s inováciou a výskumom. E, trh s veterinárnymi prípravkami je malý, veľmi fragmentovaný. E, už to bolo povedané. E, e priemysel nebol podporovaný aby vyvíjal nové prostriedky a umiestňoval ich na trhu. Preto inovácia je veľmi dôležitá a treba stimuli. Komisia to robí do istej miery, ale ja mám pocit, že by sme mali byť ambicioznejší a chceme dať skutočný impuls inovácií v tejto oblasti. A preto by som si želala rozšíriť e, obdobie na ochranu údajov, ktoré navrhuje Európska komisia Nechcem zachádzať do detajlov, ale 18-ročná ochrana antibiotikám, alebo teda 14-ročná, to by mohlo byť dobré riešenie, plus 2 roky pre všetky nové dôležité druhy liekov, to by možno mohlo byť tiež dobré riešenie. A tiež by som ešte sa rada vrátila k zákazu e, E, zvierat, ktoré používajú e, lieky, aby sa nedostali do potravinového reťazca. Tam treba rešpektovať príslušné e, opatrenia, ale keď toto príjmeme, tak potom vlastne už nebudú musieť existovať. Ale my musíme naozaj bdieť na tým, aby boli tieto princípy rešpektované. A posledná, posledný bod, ja si myslím, že by, je tam jedna chyba a mali by sme to opraviť pokiaľ ide o dohľad nad farmakologickými prípravkami, tak tam si myslím, že komisia odviedla vynikajúcu prácu, pokiaľ ide o administratívne odľahčenie. Tá procedúra bola veľmi ťažká, ten systém dohľadu e, by mal e, vychádzať z princípu e, detekovania rizik, odhaľovania rizik, ale nemali by sme E, tým ísť proti verejnému zdraviu. Teda na jednej strane dosiahnuť akúsi harmóniu medzi redukciou administratívnej záťaže a zabezpečením bezpečnosti verejného zdravia. Mali by sme teda vychádzať z pravidelného vyhodnocovania rizik a výhod, najmä v prvých rokoch používania nového prípravku a potom e, definovanie a spresňovanie rizik už sme napokon hovorili v prezentácii komisie a aj sme to vyjasnili, tento nový systém farmakologického dohľadu. A ja si myslím, že tam by bolo dobre, tam je dobre, že nám komisia tieto veci vyjasnila. Pokiaľ ide o povolovanie vstupu na trh, to je veľmi komplikované a ja by som bola rada, keby sme E, smerovali k jednému centralizovanému povoľovaniu nových prípravkov na trhu. Mali by sme ísť týmto smerom a mali by sme sa na tejto legislatíve zhodnúť, e, ale e, trh s veterinárnymi prípravkami nie je trh s ľudskými prípravkami a je veľa, veľa procedúr decentralizovaných, ktoré sú často aj odôvodnené. Takže tu opäť Musíme nájsť e, takú pozíciu, taký postoj, ktorý určite nebude ideálny, aj keď by sme si ho želali, ale ktorý získa e, podporu najväčšieho množstva e, ľudí. Takže naozaj treba robiť naozaj to, čo je nevyhnutné, aby sme znížili administratívnu záťaž a uľahčili prístup pokiaľ ide o dopad na životné prostredie, Európska komisia dáva veľmi užitočné e, odporúčania, e, ktoré by sa mali e, aktualizovať, to je potrebné. Ja si myslím, že de- zachádzať ďalej by mohlo byť nebezpečné, lebo je tu jeden zaujímavý systém, e, ktorý spočíva v tom, že e, bude povinná tzv. monografia. To znamená, že dopadová štúdia nie je na základe výrobku, ale na základe tej molekulárnej substancie. A to vlastne bude nútiť priemysel, aby sa spojil, lebo tieto, tento výskum dopadov je drahý a tam teda to pôjde dobrým smerom. Vlastne priemyselníci sa spoja a zredukujú sa náklady. Ale ja veľmi dobre viem, že tieto monografie bude možno ťažké zaviesť do praxe. Ja som rozmýšľala na touto myšlienkou, ale rada by som vedela, aké stanovisko má komisia. Samozrejme je tu ešte veľa ďalších tém, ktoré môžeme spomenúť, lebo prezentácia komisie dnes bola veľmi detailná. Ja nechcem zachádzať do ďalších detailov, lebo si myslím, že bude dôležité vypočuť si aj tieňových správodajcov, ich postoje k týmto otázkam, ktoré už boli nastolené. To sú tie najdôležitejšie otázky a budem veľmi rada, e, keď mi kolegovia povedia svoj názor. Ďakujem. Merci, madame. Uh, now we go to the, uh... A teraz prejdeme k tieňovým spravodajcom. Nechcem vás nejako stresovať, máme stále čas, ale predsa by som chcel počuť aj mm, stanoviska tieňových spravodajcov v rámci takého priestoru 5-6 minút, takže teraz zostane slovo SND. Pán Tanasisko, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Tento návrh pre novú legislatívu, pokiaľ ide o veterinárne lieky, tento návrh prezentuje určitý krok smerom k jednotnému vnútornému trhu, pokiaľ ide o rozšírenie autorizačného procesu, stanovuje sa tu vlastne základná databáza, pokiaľ ide o autorizáciu jednotlivých liekov v Európskej únii, harmonizácia tých charakteristík produktov SPC, klasifikácia liekov a, a jednotlivé obdobia pre autorizáciu. A pokiaľ ide o ostatné autorizačné kanály, tie by mohli prezentovať určitú alternatívu pre jednotlivé podniky, ktoré možno nemajú patričné zdroje k dispozícii na to, aby požiadali o centrálne povolenie pre celý trh, alebo kde sú jednoducho tie produkty vyhranené na určitý obmedzený región. Je pozitívne, že komisia navrhuje jednotný proces, pokiaľ ide o klinické testy. To zatiaľ nebolo harmonizované. Komisia stanovila určité lehoty, 60 dní, pokiaľ ide o autorizáciu schválenie týchto klinických testov. To bolo absolútne potrebné na to, aby ďalšie plány pre ďalšie produkty neboli zastavené a nemuseli čakať kvôli týmto klinickým testom. Čo však ma znepokojuje, je dopad v praxi na odstránenie možnosti, že by sa stanovili možnosti stiahnutia nových produktov, ktoré budú využívané na súčasť týchto testov. Toto ustanovenie znamená, že vo väčšine prípadov zvieratá, ktoré sú využívané na tieto testy, na ktorých sa používajú tieto produkty, nemôžu ísť do potravinového reťazca, hoci to riziko na spotrebiteľa sa dá odhadnúť ako akceptovateľné. To bude mať e, veľkú to jednoducho je veľký negatívny stimul pre rozvoj ďalších veterinárnych liekov v Európskej únii, vrátane nových tried, tried anto, antimikrobiálnych liekov. Vítam tento návrh komisie, pokiaľ ide o balenie a označovanie, kde sa definujú jednotlivé potrebné simplifikované informácie, ktoré sa musia uviezť na úrovni Európskej únie, ktoré by zabezpečili patričnú informovanosť pre spotrebiteľov spolu s opatreniami e, jasnosti a čitateľnosti. nadmerné očaká, alebo predpisy, pokiaľ ide označovanie liekov, boli teraz kritizované pokiaľ ide o využívanie medicinálnych liekov pre zvieratá. Takže očakávam, že by bolo potrebné umožniť firmám, aby dodali dodatočné informácie, pokiaľ ide o bezpečnosť, teda na to balenie, ale zároveň by sa to nemalo rozšíriť, tie požiadavky by sa nemali rozšíriť ako také. Takéto dodatočné údaje by mali byť preskúmané zo strany agentúry alebo zo strany národných orgánov počas, pokiaľ toho, pokiaľ, počas toho procesu autorizácie. Takéto požiadavky pre označovanie, ktoré, ktoré sa týkajú tej schémy take-back schém, to znamená stiahnutia, tu sú viaceré požiadavky na úrovni jednotlivých členských štátov, to sa líši, pokiaľ ide o tento konkrétny mechanizmus. Takže pokiaľ ide o bezpečnosť a, a otázky súvisiace s životným prostredím, možno by bolo dobré, aby sme mali harmonizáciu takejto schémy na úrovni členských štátov ale to by nemalo byť súčasťou tých veterinárnych návrhov. Tento návrh sa nevenuje otázkam, prioritným otázkam, ktoré sa týkajú predovšetkým toho, aby sa zabezpečila adekvátna ochrana životného prostredia pri používaní veterinárnych liekov. Čo teda potrebujeme? Nepotrebujeme znovu vyhodnotiť tú e, e, celú paletu súčasných produktov, ktoré máme, aby sme konsolidovali súčasné údaje, ktoré máme, pokiaľ ide o dopad na životné prostredie a dopad tých aktívnych jednotlivých látok, ktoré sú známe tým, že prezentujú určité riziko pre e, tento systém. Máme určité príklady na úrovni výmeny overených postupov a údajov, ktoré by sa mohli využiť aj pokiaľ ide o oblasť veterinárnych liekov. Takýto systém by podľa môjho názoru prezentoval určitý krok dopredu pre verejné zdravie a pre ochranu životného prostredia rovnako. Takisto je tu aj potreba objasniť ten súčasný návrh v tom zmysle, keď hovoríme o rizikách pre životné prostredie vzťahu ku generikám, na to, aby sme zabezpečili, aby tu neboli nejaké zbytočné a drahé opakované štúdie bez nejakej pridanej hodnoty, ktorá by viedla k zníženiu toho rizika. Podporujem tú myšlienku, Eh, harmonizácie, ale ten spôsob, akým to je navrhnuté, tá harmonizácia, pokiaľ ide o triedy výrobkov, sa zdá byť problematická z praktického a etického hľadiska. Myslím, že iný systém by sa mal zvážiť takisto. Pokiaľ ide ustanovenie e, takýchto liekov pre zvieratá alebo druhy, ktoré sú nad rámec toho, tých predpisov, ktoré má v súčasnosti to by malo byť určitým stimulom aj pre využívanie liekov pre ľudí, predovšetkým pokiaľ ide o tie generika, ktoré sú za lepšiu cenu dostupné. To znamená, toto všetko by bolo jednoducho v neprospech veterinárnych liekov a malo by to negatívny dopad na rozvoj nových tried antibiotík na veterinárnom trhu. A tu nechcem teda hovoriť o tom tlaku, ktorú by to mohlo mať na veterinárnych liekov, na veterinárov, pokiaľ ide o predpisovanie takýchto antibiotík. Takisto mám určité výhrady, pokiaľ ide o ten starý systém, ten kaskádny systém a preto by som povedal, že ten hybridný systém, pokiaľ ide o veterinárne lieky a ich využívanie, e, takýto systém by sme mali rozvinúť. A pokiaľ ide o otázku internetového predaja, princípy internetového predaja veterinárnych liekov síce vítame, ale mám určité obavy, pokiaľ ide o to, že nemáme dostatočné množstvo opatrení v súčasnom návrhu na to, aby sa zabezpečila kontrola, pokiaľ ide o dopad na životné prostredie, pre všetkým pokiaľ ide o antimikrobiálne lieky. Zber údajov ohľadne predaja a využívania antimikrobiálnych veterinálnych liekov to by mohlo byť poškodené vo vzťahu na ten súčasný návrh, ktorý tu máme, pokiaľ ide o predaj takýchto veterinárnych liekov na internete. Vo všeobecnosti treba povedať, že tento návrh by mal predovšetkým stimulovať rozvoj, ako aj zvýšiť možnosť a disponibilitu takýchto veterinárnych liekov naprieč celou Európskou úniou a vzhľadom na špecifickosť tohto trhu Treba predovšetkým venovať väčšiu pozornosť, pokiaľ ide o ochranu technických údajov pre nový rozvoj existujúcich produktov, ako napríklad pre nové živočíšne druhy alebo pre nové využitie. Vítam zlepšenia pokiaľ ide o farmakovigilanciu, pokiaľ ide o tento nový návrh, je lepšie uspôsobený pre zdroje, ktoré máme k dispozícii a takisto sa tu venuje pozornosť aj rizikám, ktoré to môže mať na jednotlivé sektory. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Tanasesko, teraz dostane slovo ECR, pán Piecha. Ďakujem pekne. My s veľkým záujmom a zadosučinením vítame kodifikáciu rôznych veterinárnych produktov pod jedným takýmto právnym aktom a týmto spôsobom my ďakujeme aj za vypracovanie tohto návrhu, avšak treba si uvedomiť, že sa nachádzame v tej počiatočnej fáze a čo bude potrebné, budú aj ďalšie dovysvetlenia zo strany komisie. Takže čo je pre nás najdôležitejšie, to je hlavne bezpečnosť tento dokument má predovšetkým zlepšiť bezpečnosť, pokiaľ ide o využívanie veterinárnych liekov a to sa týka bezpečnosti tak pre zvieratá, ako aj pre ľudí. Hovorí sa tu o znížení požiadaviek pre tých, ktorí používajú takéto druhy liečiv. Takisto tu je aj otázka zavádzania povolenie, ktoré by neboli časové obmedzenia. My za našu politickú skupinu nastávame názor, že toto nepovedie k nejakému vylepšeniu, zvýšeniu bezpečnosti, skôr naopak. A ďalšia záležitosť, e, to je dosť taká komplexná problematika. Komisia tu uvádza, pokiaľ teda ide o ceny veterinárnych liekov, ktoré sú dosť vysoké, preto by bolo dôležité ich znížiť. Takže dosť nás nepokuje to, čo tu počúvame o inováciách. Áno, inovácie sú potrebné. Potrebujeme ďalší vývoj liekov, pokiaľ ide jednotlivé vír, vírusy, anti, e, a, baktérie, ale predsa len komisia tu hovorí iba o predlžení ochrany údajov o pár rokov. A to je už ďalšie predloženie, nie je to teda prvý prípad. A treba si uvedomiť, že ceny liekov sú stanovené predovšetkým, pokiaľ ide o využívanie zo strany trhu s, liekov, s liekmi. Ja si myslím, že tieto navrhované opatrenia nepovedú k zníženiu cien. Ak sú tu aj iné možnosti, ako by sa dali stimulovať tie inovácie, iné ako teda predlženie takéhoto typu patentového práva, ako aj dodržiavanie nejakých benchmarkov a iných postupov. Ďalšie problémy súvisia napríklad aj s tým, a teraz už nehovorím o bezpečnosti, napríklad čo tu vidíme, eh, keď si čítam tento dokument, že tu ide o zavádzanie do distribúcie veterinárnych liekov, všetkým tých, ktoré by mali byť jednoducho bezprostredne na veterinárnom trhu, takže dochádza tu k zavádzaniu niečo tak, zavádza sa tu niečo také ako špecialista pre bezpečnosť zvierat. Neviem, čo to konkrétne má byť. Zdá sa, že teda hovorí o veterinároch, o lekároch. Neviem. Neviem, či toto je titul, pretože to môže byť aj človek, ktorý nebude veterinárom. Obdoba by mohla byť e, napríklad niekto, kto je špecialista na ľudské lieky, ale pritom nie je lekár. Takže to sú dosť dôležité správy a ja si myslím, že nie je možné, aby tu prevzali zodpovednosť osoby, ktoré nie sú patričným spôsobom kvalifikované na to, aby ordinovali lieky. Dôležité je aj to, že tu jednoducho máme viacero otázok, ktorým sa budeme musieť venovať. Tieto ešte vzídu aj v budúcich týždňoch, mesiacoch a bude to viesť k ďalším pozmeňujúcim návrhom. Takže v stručnosti sa budem venovať tomu, čo sme tu počuli. Napríklad pokiaľ ide o článok 104.3, čo znamená, keď sa tu hovorí o uznaní malého množstva veterinárnych produktov. Čo to znamená? 5 tón, 1 gram alebo 10 tón. To je jednoducho ešte potrebné bližšie upresniť. A ďalšia vec, toto sa týka povinnej doby uchovávania dokumentácie. Máme tu aj predpis, ktorý hovorí o takejto dobe uloženia dokumentácií, že by sa skrátila teda na menej ako 3 roky. Ale toto je teda hlavný materiál, ktorý môže viesť E, toto je hlavný materiál, ktorý môže viesť a ktorý bude vlastne vychádzať pri ďalšom výskume. Takže myslím, že by sa to malo jednoducho uchovávať dlhšie ako to obdobie, ktoré tu spomenuté. A ešte jedna záležitosť, pokiaľ ide o využívanie internetu. Áno, bez internetu sa mm, my v súčasnosti už nedokážeme nejako orientovať. To znamená, že možnosť predaja veterinárnych liekov prostredníctvom internetu, to je síce dobré, ale ako napríklad bude sa realizovať ten dohľad, pretože internet aj doposiaľ sa dosť úspešne bránil v nejakej forme kontroly a ako teda chceme pri internetovej distribúcii zabezpečiť tie stanovené ciele, ktoré v tomto dokumente sú stanovené. A niečo iné je konkretizácia takých detailov ako napríklad recepty, to znamená, že aké konkrétne informácie by mali recepty obsahovať. Tu sa hovorí o obmedzení byrokracie a možno teda, že v prípade receptov by to mohlo vyzerať trochu inak, či teda tu budeme mať dočinenia s nejakým paneurópskym receptom, alebo či ten recept bude nejakým spôsobom kodifikovaný. Takže z mojej strany toľko na úvod a myslím, že v najbližšej budúcnosti budeme vidieť ďalšie pozmeňujúce návrhy, ale ako som už povedal, e, sme radi, že táto iniciatíva vzýšla, sme radi, že tieto predpisy budú teda konečne kodifikované, pretože ide o veľmi dôležité záležitosti, teda tieto mikrobiálne prostriedky, o ktorých tu hovoríme. A práve preto že si uvedomujeme, že v prípade nedostatočnej miery koordinácie to môže mať negatívny dopad tak na zvieratá, ako aj neskôr na zdravie ľudí, respektíve na verejné zdravie. Ďakujem pekne, pán Piecha. A teraz by som vás chcel požiadať, aby ste dodržiavali ten uh, rečnícky čas 5 minút a teraz dostane slovo Alde, pani Pauzen teda za Alde. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela poďakovať komisii, teda za to, že konečne máme takýto návrh pred nami, pretože parlament, tak výbor Envy, ako aj výbor pre poľnohospodárstvo, oba tieto výbory, teda v roku 2011 a 2012 požadovali predloženie takéhoto návrhu, pretože dve tretiny antibiotík sa používa na Eh, zvieratách. Takže ja súhlasím s tým, čo povedala aj pani Groste, že až 90 týchto liekov sa používa na zviera. Takže tá definícia ako taká je veľmi nepresná, ak to môžem takto povedať. A myslím si, že musíme revidovať to znenie, ktoré používame v súčasnosti, pretože doposiaľ toto znenie v predpisoch veľmi vágne. Potrebujeme určité zmeny, úpravy, ale neviem, prečo tu máme štyri takéto komplikované prostriedky, pokiaľ ide autorizáciu e, liekov, veterinárnych liekov. Máme tu koordinačnú skupinu, potom tu máme skupinu pre veterinárne lieky. Prečo teda máme viacero takýchto paralelných systémov byrokracie. Ja si myslím, že potrebujeme skôr taký skoncentrovaný systém schvaľovania a potrebujeme národné systémy schvaľovania autorizácie týchto liekov na to, aby sme tu mali možnosť malým a stredne veľkým podnikom zjednodušiť situáciu, pokiaľ teda ide o túto záležitosť, aby to celé bolo jednoduchšie. Môžeme teda sa vysporiadať s touto byrokraciou nadmernou, ale v tomto zmysle budeme musieť skutočne sa postaviť k tejto oblasti ešte oveľa vážnejšie a v súčasnosti tu ide teda o kľúčovú otázku, pretože tu hovoríme o budúcnosti ľudí a verejného zdravia a v tomto zmysle tu hovoríme aj o rezistencii na antibiotika, a hovoríme aj o iných druhoch antimikrobiálnej rezistencie. Ale tieto termíny sa jednoducho nepoužívajú správne, pretože tu hovoríme predovšetkým o rezistencii na antibiotika vo všeobecnosti, to znamená tie produkty, výrobky, ktoré majú za cieľ eh, bojovať proti chorobám vedú k takejto rezistencii Takže pani Grosted hovorí celkom jasne, nemajú sa používať antibiotika pred nejak, predtým, než máme k dispozícii konkrétnu diagnózu. Nemali by sme využívať na profilaktické účely antibiotika vôbec. A ak teda dôjde k využitiu týchto antibiotík takýmto spôsobom, tak by to mali byť také prípady, kde už diagnóza je k dispozícii na to, aby tento produkt potom mohol byť aplikovaný. Takže čo potrebujeme je bližšia spolupráca, taký všeobecnejší, všeobecnejší pohľad. A keď hovoríme o internetovom predaji akéhokoľvek druhu produktov, výrobkov, ktoré súvisia s imunologickými otázkami alebo antimikrobiálnou otázkou, tak jednoducho to musíme urobiť čo možno najdetailnejšie a je tu ešte ďalšia záležitosť, kde dochádza k jasným rozdielom medzi členskými štátmi a to súvisí s tým, že máme napríklad špecialistov, lekárov, ktorí sa sústredia predovšetkým na humánne lieky, lieky pre ľudí a treba si uvedomiť, že takýto človek jednoducho vychádza zo svojho vzdelania. E, je to lekár, ale niekto, kto je veterinárom, tak vlastne veterinár má zhruba taký istý akademický šta- status ako lekár pre ľudí, ale zrazu tá situácia vyzerá inak, pretože sa toto interpretuje, ako keby veterinári žili z toho, že predávajú veterinárne lieky. Takýmto spôsobom sa to tu interpretuje. A treba si uvedomiť, že vlastne takýmto spôsobom veterinár jednoducho zarába si na seba, ako keby bol predávať, že jednoducho takýto spôsob interpretácie e, povolania veterinár neakceptujem. O tomto musíme hovoriť a musíme nájsť riešenie. Ďakujem e, veľmi pekne. Ďakujem aj za to, že ste dodržali časový limit. A teraz si nevy spravodajci pani Guillaume. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj komisii za predostretie návrhu. Východiskom by e, vždy mali byť profilaktické opatrenia, aby sme sa nemuseli nikdy e, dostať e, k použitiu liekov. Žiaľ Bohu, nie je to vždy možné. Ja by som chcela teraz spomenúť niekoľko dôležitých vecí. Antimikrobiálna rezistentnosť je jedna z najdôležitejších eh, otázok a veľká časť eh, navrhovaných pravidel sa týka jednotlivých liečiv. A ja som si myslela, že možno by sme k tomu mohli potrebovať nejaké úpravy potrebné pre antimikrobiálne lieky a jednotlivé eh, typy látok nielen pre jednotlivé účinné látky, tak aby sme naozaj zabránili antimikrobiálnej rezistentnosti. Pokiaľ ide o e, používanie e, o iné e, používanie liekov, než ako je e, to na, napísané na označení, tam účinok a odhadovanie účinku je naozaj úplne na zodpovednosti veterinára. To sú naozaj obrovské rozdiely medzi jednotlivými liekmi. A tam by som to videla tak, že tieto rôzne alternatívy by mali byť tak klasifikované, aby e, bolo možné vychádzať z toho, ako sú bezpečné pre jednotlivé druhy zvierat. A želala by som si, aby komisia zohľadnila aj toto a možno zareagovala aj na otázku, prečo eh, ste sa nevenovali tejto otázke, že by sa vychádzalo zo situácie zvierat. A potom eh, ako to vyzerá s akvakultúrami. Momentálne je to tak, že e, tie kaskadové úpravy upravujú už e, čo možné a e, teraz by sme im pridali ešte ďalšiu administratívnu záťaž s týmto návrhom a pritom my by sme chceli znižovať administratívnu záťaž s našimi návrhmi. A potom ešte, ako budú e, kontrolovaní veterinári v prípade predaja liekov na diaľku. Vidím to ako veľkú výzvu pre členské štáty. A pritom je tu naozaj potreba kontrol. Pozitívne je podľa mňa, že veterinári môžu predávať a aj lieky veterinárne lieky e, svojim zákazníkom napriamo, ale bolo by možno vhodné, keby sa toto právo aj upravilo tak, aby veterinár mohol e, lieky predávať iba vtedy, ak e, aj sám ošetruje príslušné zvieratá. Vtedy by vedel najlepšie, ktorému zvieraťu bol daný liek predpísaný. Týmto by sa zabezpečila tá miera kontroly. A pokiaľ ide o administratívnu záťaž, výroba pomôcok, ktoré sa používajú pri liekoch, to e, by e, tiež malo byť spojené s príslušným e, povolením. Takéto niečo neexistuje ani pri humanných liekoch a viedlo by to k ďalšej záťaži zo strany týchto právnych predpisov. Preto by som sa chcela spýtať komisie, prečo e, tento návrh sformulovala. Pokiaľ ide o e, dovoz liekov a distribúciu, tam som toho názoru, že legálne veterinárne liečiva by nemali byť e, nesprávne používané, tak aby sa e, používali napríklad pre ľudí. Treba e, toto v návrhu tiež zohľadniť, aby nedochádzalo k takémuto zneužitiu. Ďakujem pekne. A teraz zelený tieňový spravodajca, pán Hojsling. Milé kolegyne a kolegovia, musím povedať, že som trošku sklamaný návrhom komisie, pretože sme tu mali šancu venovať sa e, problému, ktorý tu existuje, teda masívnemu zneužívaniu antibiotík. Žiaľ, komisia pri svojom predstavení návrhu e, sa tomuto problému venovala iba jednu minútku na konci, inak hovorí o viac inováciách, o viac konkurencie, e, schopnosti hortovárskej súťaží, odburávaniu administratívne záťaže. To všetko tu môže byť. Ale napokon tu musíme mať aj plán redukcie používania antibiotík. A o tom sa v návrhu komisia nespomína ani jedno slovo. Niektoré, niektoré body treba podľa mňa zopakovať. V Európskej únii aj podľa štatistík komisie máme 25 tisíc e, e, úmrtí z, dôvodu, z dôsledku e, rezistentnosti na antibiotika. To súvisí aj so zneužívaním antibiotík pri zvieratách. 30 3 milión tón sa, sa používa antibiotík uh, uh, pri zvieratách. Metaphylaxe, der äh, metaphylaxische Einsatz von Antibiotika zum Beispiel in der Tiermast. Uh, Liebe Komisia, vy ste poukázali na to, že profilaktické použitie e, by sa nemalo diať, už je predsa zakázané. Predsa tu máme však prípady zneužívania E, kedy sa e, e, profilakticky používajú a metafilax sa tiež nie je zakázaná. Ak je nejaké zviera chore, tak je možné všetky ostatné zvieratá v stajni ošetrovať antibiotikami. Aj tu treba pristúpiť k obmedzeniam. Napriek tomu sa treba venovať úlohe veterinárov, treba ju vnímať kritickejšie v mnohých bodoch, pretože veterinári žijú aj z predaja liekov. E, je to v mnohých členských štátoch tak a preto majú aj, nemajú záujem na, tom, aby predávali menej. Takže treba e, tu pouvažovať aj nad obmedzeniami. Som trošku sklamaný aj nad tým, že ste sa nevenovali environmentálnemu dopadu antibiotík a liečiv celkovo. Pretože antibiotika sa už dajú identifikovať aj e, v e, spodných vodách, to je podľa mňa iba špička ľadovca, takže aj pri povolovacích postupoch treba zahrnúť aj environmentálne dopady do úvahy. A myslím, že všetci predrečníci e, to už spomenuli, internetový predaj, online predaj, to nie je akceptovateľné keď chceme e, viac kontrolovať e, používanie liekov, kto napokon e, bude na to dohliadať. Takže to je napokon úplne nesprávna cesta. A všetci žijeme z toho, že každý deň narastajú naše znalosti, a nemôžeme potom dávať povolenia, ktoré e, nemajú časový limit, na ktoré dostaneme do ťažkosti, ak sa dopracujeme k nejakým novým e, vedomostiam. A potom komisia ste povedala správne, že treba mať rezervné antibiotika v oblasti e, lekárs, veterinárskeho lekárstva obmedzené, ale ja si myslím, že tam vôbec E, nemajú čo hľadať. Rezervné antibiotika tam nemajú absolútne čo hľadať. To je naša posledná zbraň v prípade rezistentnosti e, na antibiotika, preto nemajú v veterinárnej medicíne čo hľadať. A ja si myslím, že tam je naozaj potreba veľmi silného obmedzenia. Takže na tomto balíčku nám ostáva ešte veľa práce a treba teda sa e, spýtovať, aké budú naše ciele. Nede to iba o rýchle odstranenie e, byrokracie a zavedenie nových e, veterinárnych liečiv, ale ide naozaj o silnejšiu kontrolu tejto oblasti, obzvlášť obmedzenie e, používania antibiotík a tieto ciele mi v tomto balíčku chýbajú. Thank you very much. And now, last but not least, the EFDD group, Mr. Pedicini. Grazie, Presidente. Ma io una prima sensazione che ho leggendo questo, questa... Pán Pedicini, ďakujem veľmi pekne eh, za tento návrh. Myslím si, že ešte eh, sme dostatočne nevyužili eh, celý ten potenciál, ktorý sa tu ponúka keby sme tu mali e, e, projekt, e, ktorý by to urobil viac, než ako je tomu doteraz, to by sme uvítali. Cieľom priemyslu je samozrejme zrealizovať jednotný trh s veterinárnymi liečivami. Našim cieľom je chrániť blaho zvierat. A teraz chceme prejsť od kultúry masového ošetrovania k kultúre ošetrovania jednotlivých zvierat. A v tejto súvislosti teda máme veľmi veľa otáznikov s tým, ako e, došlo k tomuto návrhu. Myslíme si, že je to príliš nevyvážený návrh, e, e, prikláňajúci sa príliš k farmaceutickému priemyslu. Je tam veľmi málo obmedzení a z tohto dôvodu je tu veľa rizik aj pre zdravie, ľudské zdravie súhlasím s tieňovým spravodajcom za zelených, ktorý hovorí, že musíme naozaj napadnúť niektoré východiska tohto návrhu. Je naozaj potrebné zvýšiť disponibilitu? Kde sú údaje, ktoré by to podkladali? A z akého pohľadu je lepšie zvýšiť disponibilitu? Z pohľadu trhu alebo nedostatku e, ochrany zdravia zvierat a aj teda ľudí? Ak je tomu tak, e, v akých e, oblastiach alebo úplne všeobecne? My spochybňujeme E, takéto východisko. Máme aj veľa obav v súvislosti s používaním liek preventívne a tu e, súhlasím aj s e, kolegyňou Paulsen v ktorých prípadoch je potrebné príjmať preventívny prístup používania liečiv a v ktorých prípadoch by to predstavovalo riziko aj pre ľudské zdravie. Áno, treba nie je tu riziko, že by sme eh, tu dos, dospeli eh, k nejakým eh, irreverzibilným škodám, ak nebudeme mať časové obmedzenie povolovanie a potom off-label používanie napríklad generických liekov. Liek je určený na niečo iné, ale užíva sa aj proti úplne iným danostiam Takáto možnosť tu je. Toto je off-label, predpisovanie liekov. Je tu potom, vzniká tu potom otázka podobnosti e, liekov v prípade generík. A ak naozaj hovoríme o generických liekoch a podobných liekoch, bude e, povolený voľný e, predaj. Ja e, nevidím používanie generík negatívne, Páči sa mi e, prístup spravodajkne parlamentu, že by bolo treba zaviesť e, povolenie molekúl a nie produktov, e, značiek, liekov a potom niečo k výskumu. Predpokladajú sa stimuly skutočnej inovácie. Viete, že v sektore ľudskom sa podporuje iba postupná inovácia niečo, čo pomáha budovať trh, ale nie je to naozajstný výskum e, a e, vlastne objavovanie nových liekov. Takže treba e, obmedziť takúto špekuláciu. A my sa, my sa obávame, že sa zavedú nástroje práve na ten účel, aby aj e, v, v tomto veterinárnom sektore e, mohlo dochádzať k takýmto špekuláciám e, s inováciami. Farmaceutické firmy používajú na účely týchto špekulácií patenty alebo zneužívajú ich. Takže ako zamedzíme tomu, čo už nefunguje v oblasti zdravia, aby sa to neopakovalo aj v sektore veterinárnych liečiv. Ďakujem. Ďakujem, pán Petičíny. A teraz členovia výboru budú mať príležitosť prispieť do diskusie. Teraz tu máme 6 členov, ktorí sa hlásia do diskusie. Ak ešte niekto ďalší by sa chcel vyjadriť, prosím, prihlásite sa teraz. Inak e, uzavrieme. Zoznam rečníkov začneme s pánom Lízem. Ďakujem pekne, ďakujem aj komisii, ďakujem všetkým, ktorí pracovali na tomto návrhu a ešte raz by som chcel e, poďakovať bývolému komisárovi Toňovi Borgovi, ktorý tento návrh predložil. E, deň, kedy komisia ho e, predložila, tak ostal taký nepovšimnutý, lebo vtedy Jean-Claude Juncker predstavoval svoju novú komisiu. To je škoda, pretože ide o jeden z najdôležitejších návrhov, ktoré dnes v parlamente v oblasti zdravotníctva riešime medicínske produkty ešte e, rieši práve rada. Okrem toho je to naozaj ten najdôležitejší návrh podľa mňa, e, ktorým sa tu zaoberáme. Ďakujem inak aj e, François Grostet za jej prácu, ktorú už odvedla v tejto oblasti. Myslím, že niektoré potrebné zlepšenia tu navrhla. Návrh je dobrý. Ale François Grosset má pravdu, že ešte ho musíme prepracovať. V zásade podporujem cieľ lepšieho vnútorného trhu aj pre veterinárne e, liečiva. Ale mám v tejto súvislosti už prvú otázku na Európsku komisiu. Právom e, hovoríme o antibiotikách. Ale rád by som sa dozvedel od komisie, ktoré sú iné dôležité lieky pre zvieratá, ktoré v tomto návrhu e, na ktorých pracujeme a v prípade ktorých sú, e, nie sú také obavy ako pri antibiotikách. To by bola moja prvá otázka pre komisiu. A teraz niečo k tej e, rezistentnosti voči antibiotikám. E, ako povedal pán Hosling, máme naozaj obrovský problém. Podľa odhadov VHO a SDS máme naozaj 25 tisíc úmrtí ročne v Európskej únii v dôvodu rezistentnosti na antibiotika, pretože nie je možné, už nebolo dostatočne možné ošetriť e, tieto e, e, choroby a možno toto číslo je dokonca ešte vyššie s kolegami som diskutoval o tom, že by toto číslo mohlo byť dokonca ešte vyššie, že sú podklady, ktoré o tom hovoria, ale Samozrejme, toto nesúvisí iba výločne s zneužívaním v oblasti veterinárnej medicíny. Toto je jedna časť, väčšia časť e, súvisí s tým, že v, humánej, v humánej medicíne nezaobchádzame s touto témou e, zodpovedne, ale máme tu aj e, poľnohospodársky problém. Sú štúdie, že v prípade chovu hydiny 90 kurčiat, ktoré vlastne žijú len veľmi krátko, naozaj pár e, desiatok dní. Všetky sú ošetrené e, antibiotikami. To je neuveriteľná štatistika e, a poukazuje na to, že niečo je tu zásadne nesprávne. Treba teda prijať odporúčania na lepšiu kontrolu používania antibiotík. Ja všetky tieto odporúčania podporujem a súhlasím s François Gross, že to musíme ešte lepšie popísať. Čom, e, čím sa ešte zaoberám je téma rezervných antibiotík, e, určitých antibiotík, ktoré sú potrebné pri ľuďoch ako posledný e, prosedok. Skutočne by sme ich mali obmedziť vo veterinárnej medicíne formou delegovaného aktu. To chce urobiť komisia. Ja som momentálne toho názoru, že tomuto by sme sa mali venovať presnejšie. Priemysel a poľnohospodárstvo už protestujú je to možno pochopiteľné z ich pohľadu, ale máme tu naozaj veľký problém pre verejné zdravie. Je to tak politická otázka, že by som chcel trošku presnejšie vedieť, ktoré antibiotika sa zakazujú vo veterinárnej medicíne, ktoré sa obmedzujú a ak áno, ako. O tom treba presnejšie diskutovať. Či sa nám to podarí pri stolu rozhodovaní urobiť takýto zoznam, neviem, ale chcel by som presnejšie vedieť, aké sú zámery komisie a na záver ešte dve otázky e, pre komisiu. Poprvé, paralelne diskutujeme aj s výborom AGRI o tomto o otázke e, liečiv, ktoré sú predávané do krmy. Včera som naposledy diskutovala o tejto téme s jedným veľmi angažovaným e, farmárom tu v parlamente a mm, diskutovali sme o tom, prečo vôbec takéto niečo potrebujeme. Či existuje nejaký medicínsky dôvod, napríklad, aby sa primiešavali antibiotika priamo do krmiva? Možno cez pitnú vodu by to išlo e, lepšie. Zviera, ktoré nemôže piť, nemôže jesť, Takže prečo nemôžeme to robiť cez pitnú vodu? Prečo e, musíme mať e, takéto e, liečivo, ktoré sa pridávajú do krmia? Možno o tom je iba príliš málo. A treba si položiť ďalšiu otázku. Ak hlavný problém, okrem teda problémov, ktoré máme v oblasti humannej medicíny, prečo neurobíme aj európske e, pravidlá na to, aby sme obmedzovali rezistentnosť voči antibiotikám u ľudí. Máme tu návrh. Správa pani Grostet vychádza z, e, e, z, z článku 114 a ďalšieho článku. Jeden je, sa týka vnútorného trhu, druhý zdravia. A teda e, toto by umožňovalo aj regulovať e, otázky súvisiace s humanou medicínou. Takže prečo u nás musí byť všetko dokumentované až do najposlednejšieho, si myslím, že to je správne, ale aj v oblasti humanej medicíny by malo dochádzať k lepšej kontrole potom. A právny základ by nemal byť problémom. E, články 114 a 168 celkom jasne neplatia iba pre zvieratá, ale aj pre otázku humanej medicíny. A ďalšia otázka. E, dnes večer budeme oslavovať 15 e, rokov európskej politiky v oblasti liečiv a e, preto aj táto otázka v prípade ľudí, rezistentnosť voči antibiotikám v prípade ľudí musí sa načrtnúť, je veľmi aktuálna. Ďakujem pekne, pán Lize. A teraz by som chcel Prosím vás pekne, držte sa tých troch minút. A ďalším rečníkom je pán Kaldemoz. Pani Kaldemoz, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja budem veľmi stručná, hovorí pani Šaldemóze. Ja by som sa chcela vyjadriť predovšetkým k aspektom antibiotík a, ich rezi- a rezistencie na ne. A počuli sme tu, že je čudné, že napríklad veterinári jednoducho žijú z toho, že predávajú lieky prostredníctvom predpisov, Avšak máme aj lekárov vo všeobecnosti, e, lekári, ktorí liečia ľudí takýmto spôsobom Nepostupujú. Ja si myslím, že to je to isté. Mali by sme jednoducho zaviesť zákaz na európskej úrovni proti tomu, aby veterinári predávali lieky, ktoré oni predpisujú. My sme takýto zákaz zaviedli v 98 a zrazu spotreba antibiotík v poľnohospodárstve o 45, o 45 klesla. Áno, je to však určitý kontext, ak finančný stimul tu je predpisovať, predpisovať lieky, tak samozrejme potom sa predpisujú tieto lieky, ak ich ešte aj predávajú. To znamená, my nechceme samozrejme E, zrušiť živobytie pre veterinárov, ale veď tu nám ide pre, pre všetkým nám tu ide o zdravie zvierat, ide nám tu aj o zdravie ľudí hlavne, takže ja si myslím, že musíme byť trochu drastickejší v tomto našom prístupe. Toto je jeden z tých bodov, ktorý by som ja chcela spomenúť. Ďakujem. Ďakujem a ďalším rečníkom je pani Schaer bierik nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja mám pár otázok, predovšetkým pokiaľ ide o využívanie takýchto liekov pre zvieratá, môže to viesť teda k rezistencii na antibiotika a preto vlastne sa nemôžu používať potom antibiotika pri, ľudí, pri ľuďoch. Tak a teraz sa komisia zasadzuje o to, aby sa antibiotika stiahli zo zoznamu liekov, ktoré sa predpisujú pre zvieratá. Týka sa to všetkých antibiotík, týka sa to pri všetkom, pri používaní na všetky druhy zvierat. Ako to vyzerá napríklad s homeopatikami, ako napríklad doplnenie takých základných liečiv, ktoré máme. To je dôležitá téma u nás v Holandsku. A odhľadnúť teda od zákazu antibiotík, hovorí komisia, že napríklad by nemala byť umožnená, umožnené zlé využívanie antibiotík. Ale čo to znamená zlé využívanie antibiotík? Čo to znamená? To sa tu bližšie nedefinuje. A na záver by som chcela povedať, že v Holandsku my vlastne už celé roky sme s hospodármi v kontakte, venujeme sa tejto otázke, pretože táto téma je veľmi dôležitá. Musíme o tom hovoriť, musíme si vymieňať informácie a Holandsko pri predsedníctve sa bude venovať tejto problematike ako jednej z priorit. Potrebujeme určité vy, potrebujeme určitú vyváženosť, potrebujeme zdravie zvierat, ako aj zdravie ľudí. Ďakujem. Pane Rivazi. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcela komisii povedať, že zjednodušenie pravidelne znamená dereglementáciu, pretože keď hovoríme o disponibilite, o čom hovoríme, e, liekov treba produkovať čoraz viac, aby sme zabezpečili zvie- zdravie zvierat. To znamená, že disponibilita znamená umožniť prístup zvierat k liekom prostredníctvom ceny a veterinár by mal tieto lieky používať. A pokiaľ ide o kliniky, je samozrejme potrebná e, transparentnosť, pokiaľ ide o klinické účinky. My hovoríme o dohľade nad farmaceutickými e, prípravkami. Pozrieme sa na lososa. E, tento losos sa pestuje v obrovských množstvách a e, dáva sa mu prášok, ktorý ho ničí. Dávajú sa tam farmaceutické prípravky, ktoré sú zakázané používať na súši. A preto je dôležité urobiť e, štúdie. Myslíte si, že takéto štúdie existujú? Nie. Pozrieme sa na škandál s mesom koňov, e, ďalej zo škandál s protizápalovými prostriedkami ktoré môžu mať e, účinok aj na človeka. Takže keď hovoríme o dohľade nad farmaceutickými prípravkami určenými zvieratám, tak sa to týka aj nás. Mali by sme byť ambicioznejší a mali by sme zvýšiť mieru dohľadu. Inovácia. Čo nám ponúkate pre inováciu? Opäť patenty, ktoré blokujú a dávajú monopol farmaceutickým laboratóriám Možno, že mm, treba hľadať nejaký iný systém partnerstva verejný sektor, privátny sektor, kde by sme mohli e, nielen inovovať lieky, ale navyše by sme zvýšili disponibilitu liekov a nie prostredníctvom patentov. E, podmienky predaja treba e, skutočne byť za dekupláž ako dáni majú pravdu, ako vy chcete, aby veterinár urobil aj diagnozu a zároveň poskytoval lieky, vedie tu jasný konflikt záujmov. A keď niekto, ja to nechcem spochybňovať, ale ak niekto nedá antibiotika e, preventívne, tak sa dá i z inému lekárovi, ktorý ich dá. Takže toto treba úplne oddeliť. A ja súhlasím s kolegyňou François Grostet, Nemôžeme povedať, že znižujeme používanie antibiotík a zároveň ich voľne predávať online. To zničí všet, celé úsilie, ktoré robíte, lebo to, čo sa odmietne v ambulancii, sa bude dať objednať na internete. Boj proti zneužívaniu antibiotík, to je veľká debata, ale kolega Líze povedal, že to sa tak ani netýka dobytka, Prosím vás, pozrite sa na veci. Nájdeme antibiotika v hydine, králikoch, vo všetkých mesách, pretože sa skutočne tieto antibiotika používajú. A vrchol je to, že e, výsledkom sú rezistentné baktérie aj v rámci chovov dobytka. Ja si myslím, že v prípade inovácie treba rozvíjať fagoterapiu, to znamená používanie vírusov, ktoré budú ničiť baktérie bez toho, aby sme používali antibiotika. A na záver, environmentálne rizika. Pani Grostec, keď hovoríte, že treba, tak by bolo lepšie povedať, e, používať aktívne e, substancie, nie prvé e, štúdie ohľadne škandálov s estrogénmi, ohľadne feminizácie rýb, tak to je práve výsledok skúmania e, v farmakologických laboratóriách. Preto je potrebné naozaj robiť dopadové e, štúdie a takisto skúmať aj prídavné látky, pretože tie prídavné látky často e, zvyšujú účinky tých liekov, liekov takže dopadové štúdie sú potrebné. Ďakujem, pán Florence. Anna ja som sa vlastne nechcel prihlásiť k tejto téme, ale počul som tu viaceré príspevky, kde jednoducho sa mi stávali vlasy dúbkom. Ja ako polnospodár a ako niekto, kto sa 28 rokov venoval schovom ošípaných, že jednoducho využívanie antibiotík je nadmerné. To je jasné. Ale keď tu počujeme jednotlivé vyjadrenia, tak sa zdá, že ako keby sa to nechcel vnímať celkový kontext. Keď napríklad dnes idete do supermarketu a platíte 3 eurá e, za jedno kúra, tak jednoducho mi vysvetlíte, ako, ako sa toto vlastne môže stať. Ja som pred 40 rokmi začal s 100 ošípanými na farme a neskôr som skončil teda s tisíckou ošípaných Potreboval som tisíc ošípaných na to, aby som jednoducho uživil moju rodinu. Nie nejako z prepichu, pretože ceny išli kontinuálne celý tento čas dole. A to, čo som ja zarobil, bolo tak málo a dnes môj syn, ak by choval ošípané, čo chvala Bohu nerobí, by musel mať 4 tisíc ošípaných, aby vôbec svoju rodinu s dvomi deťmi mohol uživiť. Takže prosím vás, spýtajme sa, kto vlastne ženie farmárov do takejto produkcie. To nie sú polnohospodári. Spýtajte sa holandských kolegov, aké úzke vzťahy majú vlastne s bankami. Pretože sú masívne zadlžení aj nemeckí polnohospodári, takže treba to prediskutovávať pozornejšie a chcel by som sa spýtať, že kde je tá férová cena. Takže pokiaľ ide o zníženie používania antibiotík, ja som podporujem všetko to, čo tu odznelo, čo podala Francúz aj Peter Líze, ale na konci to je jednoducho zosumarizovať tak, že sa to celé zakáže, tak to je príliš jednoduché. Musíte dbať aj na to, prečo vlastne tieto antibiotika sa uplatňujú. A znovu sa vrátime k tomu počtu. Keď máte 5000 ošípaných, ktoré zabíte, tak každý e, týždeň potrebujete 100 nových ošípaných. Tí možno pochádzajú z viacerých E, dodávateľov. A tam začína tá choroba. Tieto ošípané prichádzajú od rôznych chovateľov, tam sú všelijaké druhy batérií, baktérií, tieto baktérie sa dostanú k vám a už je problém. A potom sa jednoducho nemusíme pýtať, prečo to dávame do potravín pre, pre, do krmiva. Jednoducho, my musíme dbať o to, aby ten chov bol správny a robilo sa vzdelávanie. Ja viem, že ak toto poviem, tak moje polnospodári nebudú spokojní sa. mnou. Ak nebude tu dobrý chov, ak nebudú dobré podmienky, ak sa to nebude celé kupovať napríklad z jednej stajne, tak jednoducho získate takéto baktérie viacerých druhov. A to je ten problém. Je to predovšetkým o výmenu informácie, vzdelávanie a zamýšľanie sa nad tým, či ten spôsob, ako vlastne my očakávame, že či vôbec polnohospodári produkujú tu potraviny pre nás, či to je správny spôsob, akým sa to robí. Ja pochybujem. Ďakujem. A posledným rečníkom je pán Sane. Ďakujem pekne. Pán Sani, ja by som mal dve otázky pre predstaviteľov komisie. Jedna z mojich prvých otázok sa týka oblasti eh, potravín, ktoré, liekov, ktoré sa dávajú do krmiva. Teraz sa tu v tomto výbore pripravuje stanovisko vo vzťahu k určitým legislatívnym návrhom, ktoré predložila komisia k tejto téme. A ja si myslím, že je tu viacero podobností, pokiaľ ide o súčasnú tému a pokiaľ ide o a pokiaľ ide o otázku liekov v krmive. Aký tu je vzťah vlastne medzi týmito. Ako to vníma komisia? Ste ochotní e, možno nájsť nejaké zosúladenie pre tieto dva dôležité body. A druhá otázka je možno taká komplexnejšia. Čo tu vlastne robíme? Hovoríme tu o rámcovej legislatíve. A toto sa týka celého trhu. Je táto súčasná iniciatíva súčasťou aj rozhovoru TTIP? Súvisí to nejako? Áno, súvisí to z pohľadu medzinárodného obchodu medzi Európou a Spojenými štátmi americkými a ako vlastne vníma komisia tie perspektívy tom zmysle, ako mm, s týmto rozhovorom s našimi partnermi pristúpime. Ďakujem pekne. Bola tu ešte dodatočná požiadavka o rečnícky čas pani Kadenbach. Áno, a potom, čo pán kolega Florence vlastne nechcel hovoriť, ale predsa len sa vyjadril a to ma primelo k tomu, že by som teda reagovala na jeho príspevok. Ja si veľmi vážim to, čo vždy on povie a jeho dnešné vyjadrenie však u mňa posilnilo dojem, že vlastne týmto postupom alebo takýmto ľahkým prísmom k antibiotikám, čo vlastne znamená predpisujúci je zároveň aj predajcom, to znamená, že to je určitý vzťah aj k internetovému predaju. To jednoducho neprispie, neprispie to k tomu, že sa tento začarovaný kruh nikdy nepreruší. Ako napríklad by v súčasnosti, ak tu máme takýto masový chov, akým spôsobom vlastne Ako jednoducho sa má presať niekto, kto začína? My vlastne prispievame k tomu my, tento problém posilňujeme tým, že vlastne za vôbec sa zabezpečíme takýto ľahký prístup k antibiotikám a namiesto toho by sme ho mali skôr zakázať. Ďakujem pekne pani Kadenbach a teraz sa vrátime ku komisii, tak by som požiadal pána Risa, aby reagoval na tie pripomienky a odpovedal na otázky. Thank you very much for reporters, shadow reporters for, and members of parliament for... Ďakujem pekne za prejavenie takého veľkého záujmu o túto tému. Budem sa snažiť odpovedať na vaše otázky. Zoskúpil som ich okolo určitých tematických okruhov a pokiaľ teda ide o ten počet vyjadrených otázok, hovorili ste napríklad o antibiotikách, prevencii využívania o zákaze ich využívania na profilaktické účely alebo spôsob, akým my to regulujeme v našom návrhu. Pokiaľ ide o počet ostanovení týkajúci sa množstva antibiotík a antibiotickej rezistencie. My sme analyzovali postupy v Európe a snažíme sa nájsť najlepšie riešenie. snažíme sa poučiť z toho, ako sa postupuje v jednotlivých krajinách. Príklad Dánska, ako to tu odznelo, je dobrý, pretože je pravdou, že dánsky systém a to, ako sa systematicky k tomu postupovalo, znížilo množstvo antibiotík, ale je to aj ponaučenie, že sa to musí robiť ako systematický prístup a všetci partnery musia byť zaangažovaní. A to začína vlastne od predpisujúcich, teda veterinárov, ale týka sa to aj polnospodárov a priemyslu verejných úradov. Takže my si myslíme, že tie ustanovenia, ktoré navrhujeme, závisia od toho, môže to byť 12 až 15 ustanovení v tých návrhoch, tie sú dosť také reštriktívne, ale predsa len je tu priestor pre ďalšie možnosti zlepšení. Takže je to poprvýkrát, kedy sa predkladá táto téma do nariadenia a doktor Lize sa spýtal, že či by to mohlo byť rozšírené aj na lieky pre ľudí. To je zaujímavá otázka a my ako komisia sme navrhli akčný plán ohľadne antibiotickej rezistencie. Je tu viacero aktivít, ktoré sa snažíme implementovať v oblasti ľudského zdravia, teda zdravia, verejného zdravia. A tu navrhujeme určitý regulatórny prístup v tom zmysle, aby tento bol jedinečný a Takýmto spôsobom sa potom zamýšľame aj nad tým, ako by sa to dalo implementovať správne v realite. Je tu viacero otázok, ktoré odzneli a týkali sa toho spôsobu, akým pristúpiť k veterinárom, teda k tejto profesii, ktorá je zodpovedná za využívanie liekov a vo všeobecnosti za zdravie zvierat. Je to je to dôležitá otázka, pretože ak sa pozrieme na tú otázku týkajúcu sa definície tých, ktorí sú vlastne zodpovední za zdravie zvierat, v členských štátoch nemáme jednotný systém. Nie sú to iba veterinári, ktorí sú zodpovední a za zdravie zvierat sú to aj iné profesie. A z tohto dôvodu sme brali do úvahy aj tie iné profesie, ktoré majú oprávnenie zaobchádzať so zvieratami a preto sme stanovili takúto definíciu. Ale vo väčšine štátov samozrejme sú to veterinári. A tým sa dostávame k dôležitej otázke, kde ide o to, ako vlastne tá profesia pracuje. To znamená, vychádzajúc od toho, ako sa reguluje, e, aké sú tu predpisy ohľadne vzdelávania veterinárov, ale samozrejme ide tu aj o ďalšie školenia, ale samozrejme ten spôsob, že oni predávajú tie lieky, že by sa to mohlo obmedziť, tak to jednoducho je ustanovené zo strany jednotlivých členských štátov a častokrát tá dilema, ktorá tu je, je tá, že pokiaľ ide o dostupnosť liekov, je ťažké dostať lieky, ak jednoducho nemáte tieto lieky u veterinárov. Takže členské štáty sa rozhodli, že to je jediný spôsob, ako vlastne tieto lieky dostať k zvieratám. Ale ako vieme, je to vlastne aj predmet diskusie na úrovni rady. Máme niektoré krajiny, kde sú predávané lieky aj zo strany lekárov pre ľudí, ale to je jednoducho taká výnimočná situácia. A pokiaľ ide o otázku inovácií, áno, viete, že sú tu tieto dva prístupy. Pani Grostet uviedla, že možno nie sme dostatočne ambiciozni na to, aby sme pretláčali nejaké iniciatívy a inovácie, takže potrebovali by sme viac iniciatív na to, aby sme možno priniesli na tak nové výrobky. Potom sme počuli aj to, čo povedal pán Plevo, že to je určité prepojenie medzi cenami a inováciami, takže tá dilema je dosť dôležitá. My sme túto dilemu v rámci dopadovej štúdie stanovili, e, sa ňou zaoberali, kde je teda to tá únosná miera iniciatív na to, aby sa to dostalo do takéhoto návrhu, čo by umožnilo tým, čo vyrábajú lieky a robia výskum, teda ak to nebudú robiť oni, tak potom vlastne tu máme aj generika a priemysel, ktorý s nimi súvisí a treba, tu nájsť, treba tu nájsť takú určitú vyváženosť kde tá vyváženosť sa nachádza, tá miera, tak to nevieme. Samozrejme, ceny nesúvisia iba s mierou ochrany údajov. Tieto ceny súvisia aj, ako to je vlastne v tej dopadovej štúdii, tie rozdiely sú tu aj až vo výške 30 medzi jednotlivými štátmi a máme rovnaké pravidla, takže pravdepodobne musíme uplatniť dodatočné opatrenia, ktoré umožnia to, aby jednoducho takéto výrobky sa predávali za lepšie ceny, naprieč Európou. Takže pokiaľ ide o internetový predaj, tento návrh, tie ustanovenia, ktoré sme my prijali, pokiaľ ide o predávku humanných liekov, máme tu smernicu z roku 2011, snažíme sa tu urobiť všetko preto, aby online pre, internetoví predajcovia boli pod kontrolou národných orgánov, to znamená v mieste vzniku, kde takýto predaj sa prevádzkuje. A to znamená, nemôže to byť nejaký predaj internetový, ktorý bude bez akejkoľvek kontroly. Sú tu tie národné orgány, ktoré to musia kontrolovať. Avšak otázka, ktorá s tým súvisí, aj to, ako to možno pomôže k disponibilite, v otázke disponibility e, liekov a aké možnosti reštrikcií my máme tu k dispozícii. To je otázka pravdepodobne, ktorá v našich diskusiách bude pretrvávať aj naďalej ale musíme urobiť všetko preto, aby disponibilita liekov pre viaceré živočíšne druhy bola tým hlavným hnacím motorom v tomto návrhu. Takisto sme presvedčení, že vzhľadom na to, že teda hovoríme o ďalších rokoch, bude tu ďalší vývoj, vývin, vývoj internetového predaja, ktorý pravdepodobne si bude vyžadovať väčšiu kontrolu, pokiaľ ide o to, akým spôsobom sa lieky predávajú. Vlastne v niektorých krajinách už teraz vidíme, že e, tu dochádza aj k elektronickým predpisom a takýmto spôsobom bude tá kontrola pres, predpisujúceho lekára jednoduchšia a bude sa môcť lepšie kontrolovať aj prípadné podvody. Takže treba vnímať tento návrh aj v tomto kontexte a malo by sa to implementovať v najbližšej dobe, v najbližších rokoch, takže aj tu bude ďalší pokrok v tejto oblasti. Nakoľko nemám čas reagovať na všetky otázky, dovolte mi sústrediť sa aspoň teda na niektoré. To, čo povedal spravodajca, ako aj niektorí iní z vás a tieňoví spravodajcovia, kde sa hovorilo o tých klinických testoch. Tak ako sa hovorilo o bližšie objasnenie tohto postupu. Potrebujeme tu jasné prepojenie medzi tým obdobím na stiahnutie. Toto sa ešte dá lepšie definovať a pokiaľ ide o otázky týkajúce sa toho, ako toto prepojenie k medikovanému, medikovanému krmivu, tak tu spolupracujeme vlastne spolu s ostatnými aktérmi. Nie je tu nejaký rozpor, pokiaľ ide o tieto dva návrhy, napríklad výbor AKRI sa venuje tejto diskusie takisto, ale aj na generálnom rečestve Sante, Digi Sante spolupracujeme s nimi a dúfame, že sa nám podarí zabezpečiť konzistentnosť v tomto prístupe, teda pokiaľ ide o medikované krmivá. A takisto by som chcel na záver spomenúť otázky, ktoré sa týkali farmakovigilancie, to znamená dohľadu nad bezpečnosťou používania liekov, ako tento systém môže fungovať lepšie. Áno, analyzovali sme prácu EMI. Od januára roku 2000 máme, opakujem ešte raz, od januára 2000 máme 1100 23 správ, ktoré boli predložené tejto agentúre. Hovorím teda o období, kde sa vlastne tieto správy nahlasujúce aktualizujú každý rok a iba 3,5 týchto správ hovoria o požiadavkách, pokiaľ ide o zmenu informácií o takýchto výrobkoch. To znamená 97, takmer 97 si to nežiadalo. Takže teraz prejdeme k novému systému, kde budeme mať možno taký širší e, spôsob získavania informácií a vlastne budeme mať presnejšie informácie. Nede to ani o to, že koľko správ dostanete, ide tu o to, že aká je kvalita alebo validita týchto správ, pokiaľ ide o náš rozhodovací proces. Takže tento nový systém síce zniží určité zaťaženie, ale zároveň navýši mieru účinnosti tohto nového systému. Takže predseda už mi naznačuje, že by som mal končiť, tak ja ďakujem pekne a pravdepodobne budeme hovoriť potom už o najbližšej bode o ďalšom návrhu. Ďakujem pekne, ja ukončím diskusiu o tomto zaujímavom bode. Takže lehota na preloženie a predsa len, pardon, Naša spravodajkyňa pani Grosted ešte chcela zareagovať na to, čo povedala komisia. Takže predtým, než vám dám tie suché informácie technické, máme tu ešte niečo príjemné. Pani Grosted, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Budem veľmi stručná, pretože je naozaj pravdou, že tejto podstatnej otázke sme už venovali dosť času prvom rade sa chcem poďakovať všetkým kolegom. Keď ich počúvam, tak vidím, že naozaj e, máme veľa spoločných bodov na premýšľanie a tieto body vlastne sa zbližujú. A ja som presvedčená, že keď budeme spoločne na tejto téme pracovať, e, dostaneme vylepšený text a v správnom smere. Áno, e, ja iba veľmi stručne sa chcem vrátiť k niektorým bodom, ktoré tu boli zmienené, ale nebudem teda v tom systematicky uvádzať vaše mena. Áno, ja plne súhlasím, že treba zjednodušiť e, ustanovenia, pokiaľ ide o e, označovanie, balenie a pokiaľ ide o kaskádu, to znamená, že používanie týchto liekov, najmä ľudských, vo veterinárnej medicíne e, sa musí robiť naozaj ako posledné východisko a treba mať veľmi prísne stanovené pravidla a vysoké požiadavky na ich použitie. A ďalej treba nájsť naozaj veľmi tú, dobre tú správnu rovnováhu, tak ako to hovorí komisia. Ja možno by som nešla tak ďalej, ako navrhuje komisia, pokiaľ ide o tie dopadové štúdie, ale ja som si vypočula niektorých kolegov, tam je možno niekoľko takých e, rozdielov v názoroch, ale pokiaľ ide o generické lieky, tak tam treba mať e, takú dlhodobú e, víziu. Pokiaľ ide o predpisy, a teda o recepty, áno, áno, určite treba mať taký nejaký typový, typický model, to je článok 110 a tam majú byť obsadené všetky prvky, ktoré musia byť na každom predpise. A pokiaľ ide o používanie antibiotík ako metafilaktických prostriedkov, ako príklad uvediem, keď je kurča choré a bude potrebné liečiť ho antibiotikami, tak bude potrebné e, liečiť aj všetky ostatné zvieratá, aby sme sa vyhli kontaminácie A to je naozaj veľký problém. Nazdávam sa však, že e, lepšia kontrola by viedla prostredníctvom lepšej diagnostiky, e, predbežnej diagnostiky, aby sme sa vyhli používaniu týchto antibiotík a aby sme ich používali len v odôvodnených prípadoch. A pokiaľ ide o tieňového spravodajcu z EFD, on e, tu tento návrh obvinie z toho, že je veľmi propriemyselná a že nedostatočne zohľadňuje ciele verejného zdravotníctva. Ja by som ho chcela upokojiť. Mojím jediným cieľom je zdravie zvierat, no a samozrejme so svojimi dôsledkami na zdravie ľudí. Ale obidve sú vzájomne prepojené. A to je naozaj taký damoklov meč, ktorý nad nami vysí, tak pre ľudí, ako aj pre zviera, nad zvieratami je to tá rezistencia voči e, mikróbom u antibiotík a to vedie k tomu, že naozaj treba tlačiť na e, farmaceutický priemysel, aby hľadal nové lieky, aj keď chceme, aby tieto nové antibiotika boli používané len vo veľmi limitovaných a kontrolovaných prípadoch, Potrebujeme inováciu a preto si myslím, že nie je nutne protiklad medzi týmito dvoma prístupnými. Musíme zlepšiť aj verejné zdravie, aj zvie- zdravie zvierat. A ako príklad uvediem Izabel, my musíme urobiť všetko pre, a poved, po, uvediem ako príklad včely, pardon. Musíme všetko robiť preto, aby včely nezmizli a musíme zvýšiť počet včiel v Európe. No ale tak samozrejme, že to je istý problém, ktorý je taký širší. Treba sprofesionalizovať mm, povolanie e, e, výrobcov alebo teda e, producentov medu a tento problém tu bol spomenutý a mne na tom veľmi záleží. E, antibiotika v akvakultúre. Áno, keď sa dávajú antibiotika do vody a tú vodu požívajú ryby, tak to je skutočne vážny problém. Je dôležité sa tým zaoberať. Ďalej, voľný predaj na internete. Ja mám tendenciu byť mimoriadne prísna v tomto smere. Myslím si, že predaj online antibiotík alebo liekov na predpis musí byť zakázaný. Je to veľmi ľahké a aj keď nechcem stigmatizovať, E, poľnohospodárov, ale je to veľmi ľahké ísť na internet a zabezpečiť sa nekontrolovaným antibiotikom, ktoré môže byť takisto aj e, falšované a môže e, byť nebezpečné. A takisto je tu nebezpečenstvo aj nekontrolovaného užívania antibiotik a teda druhé nebezpečenstvo používanie falošných, falšovaných antibiotik. Ja som si vypočula Európsku komisiu, ktorá hovorí, že to bude taký bod, kde sa budeme s radou doťahovať, ale my sme to na to, aby sme skutočne sa e, riešili problém e, verejného zdravotníctva a myslím si, že prevažná väčšina mojich kolegov je za to, aby sme v otázkach spojených e, s týmito liekmi boli extrémne nároční a, a prísni. Nechcem zachádzať do ďalších E, podrobnosti a byť zdlháva. Ďakujem, pán predseda, ďakujem všetkým za vystúpenia a ja sa budem snažiť, aby sme dosiahli ten najlepší možný text. Ďakujem. Ďakujem a teraz sa vrátime k nášmu programu. Text prekladu 13. apríla. Na Envy o tom budeme hovoriť 6. 7. mája, pozmenujúce návrhy do 15. júna do 16.00, 15. 15.6. 16.00. Vo výbore Envy budeme hlasovať 22. septembra, teda až po letnej pauze a potom sa rozhodne, kedy sa ešte o tejto téme bude hlasovať na plenárnom zasadnutí. No a teraz pristúpime k ďalšiemu bodu nášho programu. A ten úzko súvisí práve s tým bodom, ktorý sme teraz e, uzavreli, a to je zmena nariadenia 726-2004, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva pri e, povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi, a ktorým sa zriaduje Európska agentúra pre lieky. Opäť nás čaká úvod od komisie od tieňových spravodajcov, pretože e, čas veľmi rýchlo plinie. My musíme e, túto otázku ešte prediskutovať a máme ďalšie body a takže by som rád prijal isté obmedzenia, pokiaľ ide o rečnícky čas. Žiadam komisiu, aby zhrnula svoje stanovisko do maximálne 8 minút, aby spravodajca obmedzil svoje výstupy na 5, potom tieňový spravodajca na 3 a ak si budú želať vystúpiť niektorí členovia výboru, prosím vás, obmedzte sa na 2 minúty. Niektoré súvisejúce otázky už možno boli prediskutované v súvislosti s predchádzajúcim bodom. Všetkým vám ďakujem, som presvedčená, že sa nám tento program podarí E, dodržať, aby sme teda ešte mali čas prerokovať aj ďalší bod programu. Position, uh, on the amendment, uh... A pokiaľ ide teda o pozmeňujúce návrhy, dávam slovo pánovi Rysovi. The floor is yours. Uh, thank you very much, sir. I... Ďakujem, ďakujem, pán predseda. Ja sa pokúsim byť naozaj veľmi stručný. toto je taký legislatívny manéver, ktorý musíme urobiť, aby sme mohli prezentovať toto nariadenie ako samostatné nariadenie. Za týmto účelom bolo potrebné odstrániť e, záverečné ustanovenia z nariadenia 726 2004 a presunúť ich do tohto nového nariadenia na základe pravidiel, ktoré začali e, platiť po vstúpení do platnosti Lisabonskej zmluvy, tento akt má byť lisabonizovaný. To znamená, že e, aj keďže odkazuje na bývalú komitológiu, toto sa musí zmeniť v súlade s, so súčasnou štruktúrou. Tu vidíte súčasnú štruktúru na, nariadení v tejto oblasti, pričom počet ustanovení v kapitolách 1, 2, 3, 4 to je EMA A5 a v prílohe, že tam vlastne navrhujeme zmeniť v nové nariadenie. My v podstate navrhujeme takéto zmeny. Navrhujeme mm, zrušenie kapitoly 3, pretože centralizovaná procedúra sa posúva do nariadenia pre veterinárne liečiva. Tým pádom odstranieme všetky odkazy na veterinárnu medicínu vo všetkých častiach tohto aktu, vrátanie príloh, niektorých príkladov, zmeníme napríklad článok 59, aby sa tam tento odkaz na smernicu z roku 2001 odstránil, ďalej článok 14 povolovania prístupu na trh sa budú meniť v súlade s Lisabonskou zmluvou mluvou. Ďalej máme tu 10.85, tam budeme novú komitológiu aplikovať a takisto pozmeníme článok 61, pokiaľ ide o menovací postup členov výboru pre e, liečivé e, výrobky vo veterinárnej medicíne. To sú príklady zmien, ktoré budeme musieť prijať. A keď sa potom pozrieme na tú dôležitú súčasť procesu príjmania os ustanovení podľa FIS. To je súčasný článok 50 z nariadenia 626 2004 a v nariadení a v smernici, ktoré ste v súvisia, sa to zmení. A tu návidíme vidíme schému, akým spôsobom sa táto situácia rieši my navrhujeme a rada schváľuje riadiaci panel. A napríklad v tom novom nariadení o e, dohľade nad farmakologickými prístup, prípravkami, o ktorých sa rokovalo v Lani, sme založili nové pravidlá a tieto nové pravidlá e, sa týkajú nariadenia 658 lomené 2014 a ako sa to bude upravovať v budúcnosti táto oblasť poplatkov. Návrh obsahuje ustanovenie o tom, že komisia bude navrhovať a doplňovať systém poplatkov s prievodnými aktami, pričom tieto sprievodné akty budú pod kontrolou jednotlivých členských štátov. To je prístup, ktorý je v plnom súlade s rozhodnutím súdneho dvora, takže národné poplatky sa tým pádom regulovať nebudú to je kompetencia členských štátov. A potom tu máme ešte ustanovenia o tom, ako majú tieto poplatky fungovať. My sme presvedčení, že tieto zmeny nám umožnia pripraviť taký solídny, transparentný a čitateľný návrh pre všetky zúčastnené stránky. Ďakujem. A teraz dávam slovo pánovi ten Tenaseskovi 5 minút, nech sa páči. Ja veľmi pozitívne vnímam e, to, že sa vlastne oddelili povolenia pre uvádzania na trh veterinárnych e, liečivých prípravkov od ľudských prípravkov. Ďalej, e, aby sa zohľadnili konkrétne potreby veterinárneho sektoru. Ale, a v texte to treba jasne povedať, agentúra si zachová súčasnú úlohu v oblasti povoľovania a dohľadu nad veterinárnymi liečivými výrobkami aj v prípade decentralizovania procesu. A všetky úlohy, ktoré budú tejto agentúry zverené v súlade s novým nariadením, musia byť odrazené a musí sa na ne odkazovať aj v revízii 726 lomené 2004. Ďalej je tu niekoľko aspektov, ktoré sa týkajú rozpočtu agentúry a zavedení poplatkov, ktoré sa budú tejto agentúre e, platiť. Napríklad komisia vo svojom návrhu nahrádza článok 17, čo je právny základ pre akýkoľvek akt týkajúci sa poplatkov vyplácaných agentúre EMA a zároveň vieme, že komisia pripravuje revíziu súčasne platného nariadenia Rady 297 lomené 95, ktoré sa týka všeobecného režimu poplatkov pre agentúru EMA. Čiže vzhľadom na to, že ten nový článok 17 návrhu je ten akt, vykonávací akt pre štruktúru poplatkov EMA, toto už nemusí byť v nariadení Rady o poplatkoch z zmenené. Ďalej úloha dohľadu parlamentu je veľmi obmedzená pri vykonávacom akte. Ja by som však chcel povedať, že aj parlament aj by mal mať pri stanovovaní poplatkov pre túto agentúru zásadnú úlohu, tak ako to bolo aj v prípade určovania e, poplatkov pri farmakologickom dohľade, tak, ktorou sme sa zaoberali nedávno. Chcel by som sa spýtať, prečo ste zvolili v tom článku 17 práve tento právny nástroj a akým spôsobom si komisia predstavuje revíziu tohto nariadenia. Zvažujete nové nariadenie o poplatkoch a bez ohľadu na to, toto nariadenie, ktoré stále platí o všeobecnom E, režime poplatkom a ktoré chcete, nav- e, to musí byť dočasne platným poriadkom, kým nestúpi do platnosti nové nariadenie a nový akt. Až potom bude môcť byť ten súčasný základný akt zrušený. Komisia musí jasne zadefinovať svoje návrhy už v tomto predkladanom návrhu. Je potrebné zabezpečiť, aby agentúra neprechádzala obdobím, keď nebude môcť vyberať poplatky. Ďalej komisia musí ubezpečiť parlament a agentúru, že e, spustí prípravu vykonávacieho aktu dostatočne zavčasu, aby sa vyhla medzerám v právnom základe, ako k tomu došlo v prípade e, farmakologického dohľadu nad e, prípravkami liečivými pre, určenými pre humánnu medicínu. Mm, právnym základom pre akékoľvek právne akty je článok 70, ten pokrýva poplatky vyplácané MA, tak pre humánnu ako aj veterinárnu medicínu. Vzhľadom na to, že voľba počtu tých vykonávacích aktov má priamy dopad na štruktúru rozpočtu agentúry, ako aj na to, že by bolo vhodné mať iba jednu spoločnú poplatkovú štruktúru. Rád by som požiadal o dodatočné vysvetlenie zo strany komisie, prečo sa táto rozhodla pre dva rôzne e, vykonávacie akty. No a na záver komisia konkrétne hovorí, že nový vykonávací e, akt bude založený na nových pravidlách, to vítam, ale komisia musí trvať na tom, aby boli v každej krajine e, rešpektované špecifika veterinárnej medicíny a aby boli poplatky pre veterinárny priemysel dostupné, tak aby sa mohla podporovať dostupnosť týchto nových prostriedkov. E, mohol by to komentovať zástupca komisie? Ďakujem, ďakujem vám za to, že ste dodržali časový limit a teraz majú slovo tieňoví spravodajcovia, pani Grostet. Áno, ja v podstate e, e, s, tu teraz vystupujem za môjho kolegu, ktorý tu dnes nie je prítomný, ako povedal spravodajca. Tento text je paralelným textom k nariadeniu o veterinárnych liečivých prípravkoch. To je technický dokument, ktorý chce do E, právnych predpisov pretaviť tie modifikácie ohľadne e, e, veterinárnej medicíny. Je dôležité, aby sme dbali na striktnú koherentnosť obidvoch textov. Môj kolega pán Sýriu nekonštatoval špecifické problémy v oblasti tejto správy, takže nie sú tam nejaké ťažkosti ktoré by mm, spôsobovali nejaký rozkol zo stanoviskom spravodajcu. Jeho znepokojujú otázky poplatkov. Nazdáva sa, že to je naozaj taký zásadný prvok, na, ktorom, na ktorý treba sústrediť celú našu pozornosť. Zmeny reglementácie ohľadne, apliká- ktoré majú byť aplikované na e, veterinárnu medicínu, predstavujú dodatočnú prácu pre EMA a najmä pokiaľ ide o tie centralizované procedúry, to je rozšírenie a to musí byť kompenzované e, príslušnými poplatkami. A tam, tam vlastne je tá hlavná otázka tých výšok poplatkov a ako sa to bude prezentovať tým, ktorí budú musieť tieto poplatky platiť. Takže to je ten základný bod, ku ktorému sa pán Siriu chcel vyjadriť. Ja to robím na miesto neho ospravedlňujem sa, nemôžem to zostať na ďalšiu rozprávu, musím ísť na ďalšiu schôdzu, ale myslím si, že e, to, je, to je vlastne tá hlavná vec, ktorú som chcela povedať. Ďakujem na ďalší spravodajca tam Piecha. Bardzo większość spraw była poruszana w poprzednim wystąpieniu, chciałbym tylko... Ďakujem pekne. Väčšina už zaznela z úst kolegov. A ja by som chcel teraz spomenúť tie formálne právne záležitosti, konkrétne článok 53 odsek 1, kde sa vytvára delegácia Európskej únie, e, tak aby sa delegovali právomoci týkajúce sa zbierania údajov. Je to otázka iba technická. Takže neviem, či je správne, aby e, to prebiehalo formou delegovaného aktu podľa príslušného článku. Skôr by malo ísť o vykonávací delegovaný akt. Pokiaľ ide o platby, tie budú vzbudzovať veľké kontroverzie v oblasti malých a stredných podnikov. pretože to je typická veľkosť farmaceutických e, podnikov a súvisí to s zadaniami. Hovoríme o decentralizácii aj o zjednodušenom postupe vzájomného uznávania. Ja si myslím, že zjednodušenie tu nie je na mieste. Mali by tu byť e, naozaj prísne postupy, pretože ide naozaj otázku verejného zdravia. Ale trošku mi tu chýbajú sankcie. Uh, aké sú tu tresty. Ak sa do obehu dostane produkt, ktorý nebude v poriadku, aké e, budú sankcie, kto ich uvalie, uvalí, e, kto to bude vymáhať a podobne. A potom otázka homeopatických prostriedkov pre zvieratá. Ja som lekár a podľa mňa by sme sa mali opierať o vedu a nie o homeopatiu. Dobre, ďakujem teraz za Alde. Kolegyňa Meissner, môže byť ešte slušnejšia, lebo už veľa toho zaznelo. Teraz je tu snaha reguláciu zni- e, zu- zjednočiť a znižiť záťaž, ale práve pri tých e, vykonávacích aktoch je treba zaobrať sa tým, do akej miery je to naozaj technická otázka alebo politická. Toto by sme ešte mali e, zvážiť spoločne so spravodajcom a preto môžem vlastne povedať iba, že E, som rada, že sa môžeme ešte spojiť a e, pripraviť nejaké pozmeňovacie návrhy. Chápem, že komisia to chce mať jednoduchšie, ale treba sa na to pozrieť presne, pretože ide o zdravie zvierat aj ľudí, ktorí tieto zvieratá jedia. To je všetko, čo keď môžem momentálne povedať. Ďakujem. Ďakujem a za skupinu uh, e, GUE, uh, teraz uh, pani uh, Kilanen. Ďakujem pekne. Teraz sa k tomu nevyjadrím až na zasadnutí s tieňovými spravodajcami. To bolo veľmi stručné, ďakujem. A teraz pán Hojslin, tieňový spravodajca z Zelených. V zásade sa prikladám, k tomu, čo povedali kolegovia. Predávame to veľmi technický postup. Samozrejme musíme preskúmať, či parlament uh, v konečnom e, e, závere bude dostatočne e, zastúpený do celého postupu, pretože s vykonávacími právnymi predpismi máme takéto problémy. Treba to teda preskúmať. Áno, už tu, toto, tu nebudú vždy jednoduché otázky. Malé stredné podniky by nemali napokon zostať znevýhodnené. To je veľmi citlivá politická diskusia a e, na rozdiel od e, predrečníkov chcem povedať výslovne, že homeopatické e, prostriedky by nemali byť nejakým spôsobom znevýhodňované, ale mali by byť akceptované ako rovnoprávne. Toľko z mojej strany a ešte v priebehu celého postupu prídeme aj s ďalšími podrobnosťami. Ďakujem a teraz za FDT, pán Pedičíny. Ďakujem, pán predseda. My samozrejme budeme spolupracovať s ostatnými eh, tieňovými spravodajcami a eh, spravodajcom na tejto téme, na tejto téme, ktorá je veľmi technická, eh, kde teda ide o, rozdelenie liekov na humánne použitie a veterinárne použitie. My sme za ich rozdelenie vo všeobecnosti sme e, za delegované akty, ktoré e, e, dávajú, umožňujú mm, právo veta, ak by nešlo tu napokon súlad so základnými aktami. Ale teda súhlasím s tým, čo povedali predrečníci a neskôr ešte budeme teda aj my prípadať detaily. Ešte niekto ďalší z kolegov by sa chcel prihlásiť a prispieť do diskusie? Zdá sa, že nie. E, tak slovo udelím naspäť komisii. Opäť teda pán Rís. Prosím, odpovedajte nám na otázky, ktoré zazneli s kolegov. Thank you very much. Uh, thank you very much for reporters, uh, reporters for, for your uh, work. Uh... Ďakujem vám, ďakujem uh, pánovi spravodajcovi a tieňovým spravodajcom za ich prácu. Myslím si, že toto musíme vnímať spoločne s tým hlavným návrhom. A potom sa ešte vyjadrím aj k tým otázkam ako homeopatika, sankcie a podobne. ale otázky, ktoré sú priamo prepojené e, s týmito tu zazneli. Väčšina z nich sa týkala e, e, nariadenia SIS. Ja sa teraz snažím zareagovať na všetky. Pokiaľ ide o otázku, prečo sa komisia rozhodla v tomto návrhu navrhnúť vykonávacie akty, bolo to v dôsledku e, rozsudku súdneho dvora C27.12 kde išlo špecificky o e, chemickú agentúru ECA a tam súd v zásade povedal, navrhol e, takýto systém ale v oblasti farmakovigilancie sa používajú iné alternatívy, takže samozrejme to je tiež možné. Je pravdou, že pracujeme na novej štruktúre v oblasti e, poplatkov. Je to dosť komplexné, keďže musíme zohľadniť záujmy EMA aj národných agentúr, takže práve zbierame údaje, aby sme si e, urobili obraz o tom, aká je situácia e, v tejto oblasti a aby e, sa celý systém vytvoril správne. Ako ste spomenuli, otázka ohľadom poplatkov za farmakovigilanciu bola veľmi obsiahla, týkalo sa to pravdepodobných nákladov, odhadovaných nákladov a tak ďalej. Ja teda dúfam, že záverečný návrh Ehm, teda bude obsahovať samozrejme aj názory národných agentúr a teda centrálnej. A samozrejme chceme to čo najrychlejšie ukončiť, celý tento postup, ale bude sa to vyžadovať e, určitý čas. Týka sa to tiež aj požiadavky parlamentu, pokiaľ ide o externú evaluáciu tohto návrhu. To tiež vplýva na naše plánovanie. A pokiaľ ide o e, zmenu centralizovaných e, postupov zo strany FISK, to je veľmi dobrá otázka. Musíme nájsť takú štruktúru e, FISK, ktorá, ktorá by nám najlepšie umožňovala vstúpiť do systému, aby sa tu neblokoval systém a mali by sme zohľadniť prirodzene veľkosť, odlišnú veľkosť trhu, možné prínosy pre vývoj, e, čo je teda odlišná situácia než v prípade humánnej medicíny. Pokiaľ ide o prechodný režim, ktorý spomenul pán spravodajca, mali by sme sa vyhnúť situácii, kde by sa systém spo, e, e, vlastne prerušil a nemali by sme tu určit, žiadnu reguláciu pre určité obdobie. No a napokon článok 50, pardon, 70 pokiaľ ide o štruktúru v prípade e, humánneho a veterného použitia, to je odlišný prístup. Ďakujem pekne. Ďakujem, aby som uzavrel diskusiu. E, dám ešte na záver slovo pánovi spravodajcovi, Tanaseskovi. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som poďakovať komisii za objasnenie niektorých z aspektov je potrebné si objasniť detaily, aby sme sa vyhli k nejakým kontroverzným diskusiám. A pokiaľ ide o tie e, politické e, témy versus technické, musím povedať, že ja to vnímam ako tému súvisiacu so zdravím. Takže pre mňa toto je to najdôležitejšie. Ja vás môžem uistiť, že e, takto budem k tejto téme pristupovať s najvyšším rešpektom a vážnosťou. A napokon by som chcel poďakovať e, komisii aj kolegom, tieňovým spravodajcom e, za ich e, vstupy a zohľadním všetky aspekty, ktoré spomenuli. aby eh, sme tu na záver mali eh, čo najlepšiu správu. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz eh, napokon k termínom. Termín na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 15. jún 12.00. A teda 15. jún 12.00. Hlasovanie na NV bude 22. septembra a ešte stále sa rozhodne, kedy sa bude o tomto návrhu diskutovať na pléne. Ďakujem za vaše príspevky k tejto diskusii a teraz prejdeme k nášmu ďalšiemu a poslednému bodu. Ním je stanovisko ENVY k Európskemu fondu pre strategické investície k Junckerovmu plánu. A chcel by som udeliť slovo eh, autorke eh, stanoviska Miriam Dali, aby sa vyjadrila a potom tu budeme mať eh, kolo príspevkov tieňových spravodajcov. Nech sa páči, pani Dali. Ďakujem, pán predseda. Začnem tým, že poviem, že už na pléne, na ekone, na budžete aj na výbore ITRE sme už viedli uh, Eh, horúce diskusie o eh, tejto veľmi špecifickej eh, téme Európskeho fondu pre teda strategické investície. Európsky parlament ho, tento návrh dostal pred pár týždňami. Ide hlavne o použitie súkromných investícií ako katalizátor, aby sa Európska únia zmodernizovala a aby sa zabezpečila zároveň aj sociálna a ekonomická kohézia vo vnútri EÚ. Ehm, myslím, že prechod smerom e, k trvalodržateľnému e, e, nízkouhlíkovému hospodárstvu, to je ten dôležitý cieľ pre budúci vývoj EÚ. Ehm, z mojej strany Mali sme stretnutie už aj s tieňovými spravodajcami, snažili sme sa e, tam e, zapracovať aj e, priority Envy, aj e, stanoviska jednotlivých politických skupín e, v čo najväčšej miere. Ďakujem tým spravodajcom za ich názor. Chcela by som spomenúť sedem hlavných bodov, ktoré z pohľadu výboru Envy sú obzvlášť dôležité v tejto oblasti. Poprvé je dôležité zabezpečiť, aby Európska investičná banka dávala e, e, prioritu s trvalúžateľným projektom, e, koncentrujúcim sa na nízkouhlíkové trvalúžateľné technológie, ktoré by boli v súlade s európskymi cieľmi udržateľnosti a stratégiou Európa 2020 a klimatickým energetickým balíčkom. Druhý bod – Cieľom je ďalej objasniť e, zoznam pozitívnych kritérií pre výber projektov. Podľa e, tohto by e, investície mali prioritizovať trvalodržateľné spôsoby dopravy, trvalodržateľnú mobilitu, elektrifikáciu a používanie alternatívnych palív, energetickú infraštruktúru, smart grids a prepojenia v oblasti elektrických aj plynových sietí, zvyšovanie efektívnosti, a podporu energeticky efektívnych projektov, obzvlášť e, pokiaľ ide o zvyšovanie energetickej efektívnosti budov. Ďalej investície FC, e, ktoré by mali e, podporovať cirkulárnu ekonomiku a trvalou udržateľnú mestskú mobilitu a prechod v oblasti pracovného trhu. Tiež chceme podporovať silne inovácie, výskum a vývoj. Takéto investície e, by sa mali viac sústreďovať na podporu nových typov obnoviteľných e, energií, nízkonákladových technológií, ktoré sú ešte stále vo svojej demonstračnej fáze. Ekoinovácia, inovatívne zdravotné e, riešenia a e, lieky. Všetky investície, ktoré budú súčasťou Európskej investičnej stratégie, ktorých sa budú týkať aj verejné zdroje, by z pohľadu výboru Envy mali E, pre, e, mali byť podrobené e, environmentálnym, hospodárskym a sociálnym štúdiam dopadov. Ďalším dôležitým aspektom je mať tú plnú transparentnosť a zodpovednosť a to by sa malo zabezpečiť politikami a usmerneniami pre výber projektov. A posledný bod z mojej strany. Som toho názoru, že by sme sa mali snažiť vyhnúť tomu, aby tam boli iba finanční experti, keďže finančným aspektom, e, finančný aspekt je iba jeden z e, e, bodov. Myslím, že tu musíme zaujať multidisciplinárny prístup vo výberovom konaní, aby sociálne a environmentálne pohľady projektov boli tiež zohľadené dostatočne a aby boli podporované. Takže to je prehľad tých hlavných bodov, ktoré sme v stanovisku spomenuli. Myslím si, že E, naozaj, keď na tomto pláne budeme pracovať, e, dostaneme sa k veľmi dobrej e, štruktúre návrhu, ktorá pomôže nášmu hospodárstvu stať sa efektívnejším a konkurencieschopnejším. Naozaj to budeme môcť urobiť v reálnom živote rozdiel a FC pomôže našej ekonomike a pomôže vytvoriť pracovné miesta. Toto je teda e, stanovisko Envy. Ako som povedala, ja som v kontakte aj s e, spravodajcami Econ a ITRE, aby sme zabezpečili, že stanovisko Envy bude do najväčšej možnej miery e, v súlade s, tým, s tou hlavnou tematikou FC, pretože to chceme mať trvalo udržateľný vývoj, zabezpečenú efektívnosť, ak to naozaj ak ktoré teda naozaj chceme podporiť našu ekonomiku a podporiť e, tvorbu pracovných miest. Ďakujem pekne pani Dali a Teraz prejdeme e, ku kolu vyjadrení sa tieňových spravodajcov. Teraz EPP, e pán Gizeke. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne pani Dali za vypracovanie tohto stanoviska. Je to veľmi vyvážené a podporujem to vo viacerých oblastiach pár pripomienok. Principiálne podporujem túto investičnú ofenzívu komisiu, ale pokiaľ ide o vynaloženie prostriedkov z toho Connecting European Facility a z Horizontu 2020, a to vnímam kriticky. Pokiaľ ide o produkt, program Horizon 2020 je etablovaný a dobrý program pre Európu, ktorý nemôžeme takýmto presúvaním peňazí oslabiť. Takisto pokiaľ ide o Connecting Europe Facility, tieto ne, peniaze jednoducho nepríjmu, ne, neprilákajú nejaké súkromné peniaze. Musíme robiť všetko preto, aby aj v rámci FC tie peniaze boli vynaložené na pôvodný cieľ. FC má financovať dobré projekty a peniaze sa majú dať tam, kde to prinesie udržateľný eh, prospech. Viaceré z tých návrhov zohľadňujú tieto ciele, preto ich podporujem. Predložím však pozmenujúce návrhy. Pokiaľ ide o projekty v oblasti inovatívnej zdravotníckej služby, tam je veľký potenciál. Pod FC sa majú podporovať aj projekty, ktoré majú prispieť k verejnému zdraviu. Vnímam tu určité oblasti, kde Európa v budúcnosti môže sa zhostiť takej vodcovskej úlohy projekty ako elektronické zdravotníctvo, e-health alebo m-health. Je dôležité vytvoriť lepšie podmienky na investície pre malé a stredné podniky. To sú tí, ktorí nos, nos, sú nositeľmi rastu a pracovných príležitostí. Netreba nám ďalšiu byrokraciu. Preto ten návrh 8 nepodporím. FC musí byť zriadený bez dodatočnej byrokracie aby tu bola zabezpečená efektívnosť. Štruktúra by mala byť čo možno najmenej byrokratická, nepotrebujeme žiadne kvóty pre rôznych expertov. Je dôležité, aby sme tu mali hlavne expertov na financovanie. To je kľúčové. Ak takto budeme postupovať, bude to dobré. Som presvedčený, že so ňou sme na dobrej ceste. Ďakujem. Ďakujem za ECR pani Swinburne. Ďakujem. Hovorím pani Gerling. Ospravedlňuje sa. Ale prečítam jej poznámky. Cieľ FC je podporiť investície z privátneho sektora, a týmto zabezpečiť vytváranie pracovných príležitostí. Pri výbere projektov je priorita životaschopnosť projektu vzhľadom na kritériá. Chceme, aby tie projekty, ktoré sú ktoré splňajú kritéria, boli práve tie, ktoré sa vyberú. Preto potrebujeme ten celkový diapazon tých projektov rozšíriť, čo možno na najväčšie množstvo. Pani Gerling má obavy z určitých pozmeňujúcich návrhov ohľadne článka 5, kde sa hovorí o garancii, kde by sa mohol zlimitovať tento množstvo projektov a tým by ich musíme si uvedomiť, že je to hospodársky, ekonomický nástroj a nemôžeme jednoducho znížiť množstvo tých, ktorí chcú sa uchádzať o tieto projekty. ECR má obavy aj ohľadne správy, návrhu správodajcu, že by sa tam začlenili aj sociálni a environmentálni experti. Členstvo e, v týchto výboroch sa nemôže nejako pospolitizovať. Mandát je jasný. Treba zabezpečiť e, to, čo je stanovené v článku 5 a nepotrebujeme teda vychádzať z toho, že tu potrebujeme takých expertov ako sociálnych a že tí by museli odsúhlasiť jednotlivé postupy. Pani Görling sa teší, e, že sa takáto, takýto návrh predložil, ale pokiaľ ide o 2,7 miliárd, ktoré sa majú vybrať z horizonta 2020, proti tomu sa vyjadruje. A to napriek tomu, že veľké množstvo financií, ktoré idú do základného výskumu v rámci Horizon 2020, tieto jednoducho nebudú k dispozícii pre EFSI. To znamená, tento investičný fond môže priniesť veľa, ale nemôžeme znížiť tento potenciál tým, že by sa takýmto spôsobom podkopal základný výskum. Takže chceme robiť všetko preto, aby tu neboli nejaké redukcie, pokiaľ ide o rozpočet Horizon 2020. Treba jednoducho rešpektovať financovacie postupy, pokiaľ ide o základný výskum. Takže my navrhujeme, aby peniaze z Horizontu 2020 jednoducho sa vyňali iba z tých častí tohto rozpočtu, ktoré jednoducho môžu nahradiť aj súkromné investície. Ďakujem. Ďakujem pekne. Sú tu tieňoví spravodajcovia, takže ďalšie kolo je pre zelených. A ja som tieňový za zelených, tak budem pokračovať v mojom mene ako tieňový spravodajca v tejto téme. Ja by som chcel povedať sa poďakovať predovšetkým za dobrú spoluprácu so spravodajcom s pani Dali. Som rád, že tento návrh stanoviska, ktorý predložila pani Dali, hovorí o jasnom prepojení aj so, e, s dlhodobými cieľmi, pokiaľ ide o životné prostredie. A som rád, že to je začlenené v tomto stanovisku. Chcel by som zdôrazniť, že všetky investície pod FC by mali prispieť k udržateľnému rastu k ozeleneniu nášho hospodárstva. To je cieľom nášho výboru, aby sme vytvorili tlak na tento proces, aby FC jednoducho nepodporoval také projekty, ktoré budú proti životnému prostrediu. Pokiaľ ide o výberové kritériá takýchto projektov, zopakujem ten apel, na to, že takéto rozhodnutia v rámci FC by mali byť čo možno najtransparentnejšie. Niekedy sú tu problémy dodržať to. Predovšetkým, ak hovoríme o napríklad stratégie pre európsku energetickú bezpečnosť, alebo pokiaľ ide o projekty pre všeobecný záujem spoločenstva, vidíme, že transparentnosť a zodpovednosť nie je vždy dodržaná v plnej miere pri jednotlivých projektoch. Takže v prípade EFSI by sme boli radi, aby tá transparentnosť bola v plnej miere v rámci tohto výberového procesu zabezpečená. Rizikový manažment je takisto dôležitý. Vieme, že EFSI zabezpečí garancie prostredníctvom Európskej investičnej banky a fondov. To znamená, že projekty, ktoré by boli rizikovejšie, by takisto mohli byť začlenené do toho procesu, ale musíme sa vyhnúť tomu, aby rizika súkromných investícií jednoducho potom boli v prípade e, neúspechu presunuté na plecia európskych inštitúcií a preto musíme podporiť iba skutočne životaschopné projekty, ktoré síce sú rizikové, ale dokážu sa realizovať za finančnej podpory. Preto je tu aj potreba, aby sme zaviedli udržateľ, kritéria udržateľnosti v rámci procesu selekcie týchto projektov, bez toho sa nám nepodarí zistiť, či tieto projekty sú udržateľné alebo nie. Musíme zabezpečiť aj koherenciu a negatívne efekty niektorých proje- iných projektov. Musíme si stanoviť konkrétne e, latky, teda tie benchmarky. Pokiaľ ide o tie jednotlivé body, ako napríklad e, inteligentné siete, ja si myslím, že všetky investície by mali urobiť e, všetko preto, aby splnili ten princíp úspor, aby sa týmto posilnila efektívnosť energetickej oblasti, aby sa šetrili zdroje, aby sa decentralizovali energetické systémy. Projekty by mali byť monitorované v rámci priameho dopadu na biodiverzitu a služby v oblasti ekodiverzity. To je takisto niečo, čo sa častokrát vytráca z našich situácií, ale ja si myslím, že ako vidíme, Európska stratégia pre biodiverzitu celkom jasne nesplňa tie svoje ciele a je dôležité, aby sme na to kladli patričnú pozornosť. A v neposlednom rade by som chcel navrhnúť, aby na ten zoznam, ktorý bude pod článkom 5 začlenený, stanovili aj projekty udržateľného drevohospodárstva to sú kľúčové otázky pre budúcnosť Európy a teda pre udržateľnú Európu a ja by som chcel, aby takéto zoznamy boli obsiahnuté na tomto zozname. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s spravodajkyňou a ďalšími tieňovými spravodajcami k tejto téme. Ďakujem a teraz prejdeme k EFDD a Eleonora Jevi dostane slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj kolegyne, eh, kolegyne Dali za jej návrh. Na úvod, eh, myslím, treba hovoriť o nedostatku investícií, ktoré sa spomínajú aj v návrhu nariadenia. Z našho pohľadu to eh, je dôsledkom politík šetrenia, ktorým boli potrebné členské štáty v priebehu posledných rokov, čo teda znížilo dopyt a zvýšilo neistotu. Takže je jasné, že je potrebné e, tieto zrušiť a myslieť na nový investičný plán. A tento investičný plán, ktorý komisia navrhuje, určite môže pomôcť vytvoriť vhodné podmienky pre e, všetku činnosť, ktorá sa snaží za aktuálnych okolností dostať potrebnú finančnú podporu. Ale eh, čo mi tu chýba, sú eh, potrebné nástroje pre oddelenie hospodárskej podpory a eh, environmentálneho dopadu, teda používanie zdrojov. Celé roky samotná komisia, nielen komisia, má riešiť ekonomickú krízu pomocou zeleného hospodárstva, cirkulárneho hospodárstva a teda je vyzývaná konať nielen eh, eh, a teda sú tu najviac ohrozené eh, aktivity, ktoré práve súvisia so zelenou ekonomikou a preto by sme sa im mali veľmi venovať vo fonde. Okrem toho by z nášho pohľadu malo byť zohľadnené, že práve tie s vysokým inovatívnym dopadom by mali byť financované prioritne, pretože majú dodatočné prínosy k tým veľkým infraštruktúram, ktoré e, potrebujú e, podporu vo svojom rozvoji, treba e, dať prioritu napríklad systémom, ktoré majú zabraňovať prírodným katastrofám v dôsledku klimatických zmien, záplav, zemetrasenia a podobne. Takže treba podporovať veľké infraštruktúry, ktoré sú spojené s teda ochranou nášho územia, nie tak E, nemá to tak súvisieť s investíciami, infraštruktúrami, ktoré sú prepojené s používaním e, technológií, ktoré majú veľmi e, environmentálny dopad a ktoré sú spojené s vysokými emisiami uhlíka. Z pohľadu organizácií, ktoré to majú manažovať. Výbor pre technickú podporu pre realizáciu projektov podľa nás nie je potrebný netreba e, venovať ďalšie finančné prostriedky na tvorbu nových e, štruktúr. Ale myslím, že treba vytvoriť e, procedúry, ktoré by celý proces od výberu projektov až po hodnotenie dopadov urobili transparentným, aby sa tu zabezpečila kontrola zo strany občanov, či už jednotlivých občanov alebo aj združených v nejakých združeniach pokiaľ ide o firmy, ktoré spomíname v texte, ktoré by tiež e, mohli e, byť príjemcami týchto fin- e, financií, hovorí sa tam o firmách až do 3000 zamestnancov. A pritom by sme sa mali sústrediť na mikropodniky, malé a stredné podniky, ktoré sú tými najinovatívnejšími. Takže aj tu navrhneme eh, pozmeňovací návrh, aby sme znížili eh, počet zamestnancov, pretože 3000 zamestnancov to sa nám už eh, zdá, že zachádza nad rámec požiadaviek malých a stredných podnikov, na ktoré by sme sa najviac mali sústrediť. Takže my navrhneme 250 zamestnancov tak, ako sa aj definujú malé a stredné podniky. Tam je obrovský rozdiel. Ďakujem a tieňový spravodajca za ALDE je nahradený pani Belderovou. Nech sa páči. Ja som vás neinformovala, prepáčte, hovorí pani Bierder. Chceme povedať, že podporujeme prácu, ktorú spravodajkyňa predložila. A chcela by som dodať pár bodov. ALDE podporuje, aby sa preskúmali alternatívne financie, aby sa jednoducho využilo to, čo zostalo z predchádzajúcich rokov, pokiaľ ide o rozpočet, ktoré prispievajú členské štáty. A tie peniaze, ktoré nám zostanú, tak tie by sa mohli využiť. To by znamenalo, že by sme nemuseli takto e, využiť peniaze z ostatných fondov, ako napríklad Horizont alebo Connecting Europe Facility. Predovšetkým Horizont 2020 bolo to, o čo nám tak strašne išlo počas posledného mandátu a vidíme to teda ako keby tu bola jedna veľká možnosť v tom zmysle, ako zabezpečíme, aby teda Európa zostala jednotkou, pokiaľ ide o vedecký výskum z celosvetového meradla. Myslím, že musíme si uvedomiť, že to, čo bolo za tou myšlienkou pre ten Junckerov plán na, to, aby sa spustila spustil proces vytvárania pracovných príležitostí. Ak pán Juncker nemá nejakú kryštálovú gulu na to, aby vedel, odkiaľ tie peniaze prídu, tak to bude ťažké. Peniaze sa nemôžu brať z horizontu 2020, pretože ak sa zoberú, tak to sa dotkne práve výskumu a tieto musíme my chrániť v súlade s prioritami, ktoré sme si stanovili v rámci horizontu 2020 a Connecting Europe Facility. Tieto musia byť jednoducho využívané práve na tie ciele, na ktoré boli vyčlenené. A je dôležité, aby to financovanie bolo k dispozícii pre malé a stredné podniky a aby tie postupy boli čo možno najjednoduchšie, aby prečo nič nie je horšie, ak sa peniaze stratia v komisijný, v projektoch e, typu komisie. Vieme, pamätáme si ešte z minulosti, ako to vyzeralo. Celý ten proces musí byť jednoducho e, transparentní. Nechcem, aby sa peniaze strácali, aby tu došlo k premiešaniu verejných a súkromných peňazí. Ale predsa len ďakujeme pekne za vašu prácu a ospravedlňujem sa za to, že tu rozhodne mohla byť. Ďakujem. Ďakujem pani Berder. A teraz dostanú slovo ďalší poslanci. Pán Baláš. Ďakujem, pán predseda. Najskôr chcem privítať prácu spravodajkyne Miriam Deli a najmä všeobecnú vyváženosť textu. Chcel by som odpovedať najmä e, tieňovému spravodajcovi EPP a ECR na ich pochybnosti ohľadne navrhnutých riešení ktoré sme predniesli, najmä pokiaľ ide o otázky súvisiace s rozšírením expertízy. Prečo dnes e, ľudia, ktorí sú špecializovaní na sociálne a environmentálne otázky a môžu dať e, skutočne fundované stanovisko a rozličné, odlišné od finančného stanoviska. To je dodatočná e, byrokratizácia. Prečo je to Veď vari finančníci nie sú e, byrokrati, takže táto snaha teraz stigmatizovať environmentálnych špecialistov a označiť ich nálepkou, že sú byrokrati a iných nie, to nie je správna cesta. Dnes je potrebné, aby sme tie čisté finančné aspekt, uvedomili, že tie fin, tí finanční špecialisti často e, nepostihli tie základné prvky environmentálne projektov. A samozrejme, že je dôležité práve tú e, environmentálnu na, e, pertinenciu zhodnotiť tak negatívnu, ako aj pozitívnu. A práve preto dnes ja vyzývam, aby sme sa na touto tému zamysleli, aby sme neopakovali chyby minulosti. A pokiaľ ide o otázky spojené s investíciami dnes, aby sme ich neposudzovali len ako ekonomické a finančné záležitosti. A pokiaľ ide o ďalšiu otázku naozaj, tak dnes v rámci Horizontu 2020 treba podporovať stabilné programy a ja si nemyslím, že dnes by pani Deli bola za to, aby sme fixovali investičné garancie za LSC. A samozrejme, že ja teda som pochopila to, čo ona nepovedala. A ja si myslím, že možno parlament by mal hľadať nejaké alternatívy. A posledný bod, ja predložím pozmenujúce návrhy k ustanoveniu, ktoré viedlo k tomuto projektu. Nehovorím o projektu, projekte stanoviska, ale hovorím o projekte FC. E, myslím si, že netreba vítať zo strany EÚ e, za tú makroekonomickú politiku a ja si myslím, že my musíme byť realistami a musíme zohľadniť aj naš, najmä naše porážky. Is... Ďakujem a ďalším právodajcom je pani Pierik. Áno, ďakujem. Ďakujem, e, pán predseda, keď hovoríme o tejto téme, tak sme veľmi zanietení a pýtame sa, kde, čo sa deje s našimi projektami, ktoré sme už predložili. Ale teraz je tu veľa pozitívnych signálov o vôli spolupracovať, ale ja súhlasím s pánom Gizekom. Je potrebné, aby malé a stredné podniky mali z toho úžitok a nie, a nie e, nadnárodné e, firmy. Pokiaľ ide o digitálnu agendu, tak už sme o tom hovorili Mm, o ľuďoch, ktorí žijú na vidieku, o elektronickom zdraví, o centralizácii vzdialení, o, o družstvách, poľnohospodároch, ktorí sa tiež chcú pripojiť a byť online. Takže bude tento fond zohľadňovať aj tieto projekty v rámci digitálnej agendy. A potom tu máme veľké energetické projekty, ktoré boli spomenuté, ale je to aj veľa malých energetických projektov, napríklad také pasívne domy. A takýto dom stojí 185 eh, tisíc eur. Tam pracujú eh, na miesto murárov eh, stolári. Ako na tieto projekty využiť fondy? Ďakujem. Ďakujem. A posledným rečníkom je pán Pajco. A szót a raportőr a jelentése második részében nyújtja be az által javasolt módosítások. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o druhú časť správy, tie pozmeňujúce návrhy boli už predložené. Treba však povedať, že prvá časť sa venuje predovšetkým EFSI. Myslím, že sa tu očakáva príliš veľa od tohoto fondu. Ja som trochu skeptickejší v tejto otázke a mám aj vlastné otázky, ktoré by som potreboval si objasniť. Je to o tú sumu samotnú. Hovorí sa tu o 21 miliónoch eur a hovorí sa tu o 15 násobnení. Viacerí si myslia, že sa tu budú očakávať nejaké zázraky od tohoto FC, avšak pripomína to skôr taký príbeh z Biblie, kde Ježiš e, znásobil množstvo chleba. Ako však môžeme primeť súkromný sektor k tomu, aby investovali súkromní investori? Áno, je to atraktívne pre súkromný sektor v tom smysle, aby teda štáty poskytli garanciu pre tieto projekty v, za pomoci peňazí z verejnej kasy. A v Maďarsku napríklad v pri tých konštruktoch PPP sme mali negatívne skúsenosti. Ak som tomu správne porozumel, tak aj tieňový spravodajca zelených vlastne už o tomto hovoril a hovoril, že to zo sebou prináša veľké riziko a že sa nesmie dovoliť, aby tu v neposlednom rade boli práve daňoví poplatníci tými, ktorí budú musieť prípadné riziko znášať aj pri prenášanie tých peňazí z jedného fondu do druhého môže dojsť k problémom. A posledná otázka. Pani spravodajkyňa uvádza, že medzi tými strategickými cieľmi ten prvý cieľ je vlastne vytvorenie pracovných príležitostí. A väčšina tých pracovných miest, zhruba 75% ich vytvárajú malé a stredné podniky v Európskej únii, aj Európska komisia uvádza, že malé a stredné podniky by mali byť prioritou, ale čo sa v texte uvádza, že keď ide o to, že Európska investičná banka by to mala podporiť, tak v texte sa to uvádza potom, že podpora financovania v prvom rade e, dá do popredia malé a stredné podniky, ale zároveň sa tu uvádza, že by sa mali podporiť aj tie podniky, ktoré vlastne zamestnávajú e, ľudí až čo do počtu 3000. A terminológia Európskej únie však uvádza, že malé a stredné podniky sú podnikmi, ktoré zamestnávajú menej ako 250 ľudí. Ja si myslím, že to je jasný rozpor. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz prejdeme e, k vyjadreniu komisie, ak teda už nikto iný nechce zareagovať.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 and would like to thank you for the speed with, with which you've been handling this important co-decision file. Uh, Dobrý deň. Uh, Európsky parlament um, a situácia, že vy vnímate túto, tento bod ako veľmi dôležitý, tak to vlastne vidno aj na tom, že je tu ako výbor do toho zaangažovaných. To prináša so sebou určitých časových víziev, ale my sme radi, že je to ako výborov zaangažovaných a nás zaujímajú vaše názory. Pokiaľ ide o rozpočet, ktorý tu spomenuli viacerí z vás, tu by som chcela povedať, že komisia berie na vedomie vypustenie článkov 18 a 19, ktoré navrhli niektoré výbory. Sú tu prísne pravidla týkajúce sa európskeho rozpočtu a to vlastne nás viedlo aj k tomu, že komisia predložila taký návrh, aký predložila je veľmi dôležité, aby sme neskončili s tým, že tu budeme mať každý rok diskusie a je dôležité, aby to bola určitá miera prediktability, pokiaľ ide o financovanie, aby sme primeli súkromných sektorov, súkromných investorov investovať, aby to malo ten pákový efekt, ktorý od FC očakávame. Nemôžeme financovanie nechať iba na, sek- na súkromný sektor Takéto peniaze z horizontu 2020 nie sú stratené peniaze. Tieto pôjdu do FC, e, to bude mať veľký vplyv, ten pákový vplyv a tieto peniaze pôjdu do dobrých projektov. Komisia je presvedčená, že FC pomôže im získať investície do infraštruktúry a základného výskumu a týmto zabezpečíme ten zvýšený pákový efekt a na dôvažok tie ciele, ktoré sú v EFSI, sú širšie koncipované ako tie, ktoré sú v CEF a Horizon 2020. Adicionalita, ktorá bola takisto spomenutá z vašej strany, je kľúčovým milníkom pre návrh tejto komisie, tohto návrhu. Projekty, ktoré by financovali verejné a súkromné peniaze, by nemali byť e, koncipované tak, aby i ich mohol podporiť EFSI. Táto adicionalita Eh, ako aj pokiaľ ide o nahlasovanie správ, to sú kritériá, ktoré zabezpečia plnenie jednotlivých kritérií, ktoré sa očakávajú. Takže ten zámer, ktorý je v tomto kontexte stanovený v tom smysle, aby sa zabezpečil čo možno, čo možno najväčšia miera návratnosti. Preto to výbor, ktorý bude kontrolovať investície, musí byť nezávislý. A musíme robiť všetko preto, aby FC bol veľkým úspechom. Preto tam nemôže byť žiadny náznak politiky a musí to byť jednoducho, musí sa zabezpečiť, aby ten dozorný úrad bol jednoducho uh, apolitický. Budú tam iba experti, ktorí budú implementovať politicky stanovené usmernenia. A tým sa dostávam k tým pripomienkam, ktoré hovoria o tých investičných usmerneniach, kde takisto aj vy ste vyjadrili vaše názory v návrhu stanoviska. Tieto kritéria musia byť čo možno najflexibilnejšie a ľahko využívateľné, inak sa to celé jednoducho skomplikuje. Komisia nepodporuje sektorálne alebo geografické príspevky a zastáva názor, že je dôležité v plnej miere, aby sme podržali túto mieru flexibility. Budú tu e, predkladané pravidelné správy tu v parlamente, v tom smysle, že to budú e, revízie strednodobé, ako aj každoročné výročné správy, aby ste vy mali možnosť takisto monitorovať to, či sa dodržiavajú tie stanovené kritéria. Pokiaľ ide o dopadové štúdie, ktoré tu odzneli, tu by som chcela povedať, že niektoré z tých projektov, ktoré FC bude financovať, budú malými projektami. A preto musíme pamätať na to, že tie požiadavky, ktoré v rámci vyhodnocovacích podmienok sú veľmi prísne. To znamená, keď hovoríme o malých e, projektoch, tak možno tieto prísne podmienky môžu byť takým zabijakom. A je dôležité, aby sme teda si uvedomili, že navzájom si vlastnú prácu teda sledujeme, pozorujeme, čo, ako postupujete vy, vy zase sledujete našu prácu a Tešíme sa na tú finálnu správu zo strany Európskeho parlamentu, na to, aby sme mohli aj naďalej s vami spolupracovať. Ďakujem. Ďakujem. A teraz otváram slovo pre spravodaj Kyňu, aby sa táto, tento bod uzavrel. Ďakujem pekne. Pár pripomienok na záver. Chcem sa poďakovať teňavým spravodajcom a všetkým kolegom. Z toho, čo som tu počula, sa zdá, že sú tu určité body, ktoré sú dôležité pre výbor Envy, ale sú tu predsa len niektoré body, ktoré by som chcela objasniť. Tie Prahy pre firmy musia byť začlenené, to znamená, že s tým my súhlasíme a v podstate to je otázka, ktorou sa zaoberáme aj v ekone a je to súčasťou správy, ktorá sa berie do úvahy aj vo výbore ekon. A pokiaľ ide o tie pozitívne kritéria, moja otázka, ak Envy nevytvorí tlak na to, aby sa podporili projekty, ktoré budú teda dobré, tak kto to urobí? My sme tou komisiou, ktorá, my sme tým výborom, ktorý podporuje takéto iniciatívy a ja som presvedčená, že to budeme mať tak životné prostredie ako aj ekonomiku, ktorú týmto spôsobom zároveň podporiť. Ja si nemyslím, že keď sa budeme sústrediť iba na to, aby sme tu mali viac environmentálnych projektov, na to, aby sme pomohli vytváraniu pracovných príležitostí, že toto jednoducho príjme tých investorov. Ja tento názor nezastávam. Ja si myslím, že musíme pokračovať ďalej, aby sme podporovali zelené hospodárstvo a myšlienku, aby sme jednoducho podporili tak hospodárskú sféru, ako aj životné prostredie. Ďalšia otázka, ktorá tu odznela, respektíve taká výpoveď, ktorá tu odznela, počuli sme výpoveď, ktorá sa venovala tomu, že ja podporujem odstránenie 2,7 miliardy z horizontu 2020 a CEF. Uistujem vás, že toto je jednoducho nepodložené vyjadrenie a dovolte mi objasniť to ešte viac, pretože pokiaľ ide o financovanie, keď hovoríme Horizon 2020 a Connecting Europe Facility a ich rozpočty, a ich projekty, tak to je takisto niečo, čo spadá pod ITRE a ITRE výbor ustanovuje, hovorí, že príspevky Európskej únie by mali byť autorizované zo strany Európskeho parlamentu a rady v rámci rozpočtových postupov až do roku 2020-2020. A z tohto dôvodu by vlastne rozpočtový orgán mal vyšť všetky mechanizmy, ktoré má k dispozícii a nemalo by sa to financovať z eh, e, Horizontu 2020 a CEF. Takže ja uistujem všetky že o čo nám ide. Týmto stanoviskom chcem dosiahnuť, aby sme mali ako Európsky parlament jednotný hlas v tom zmysle, aby FC skutočne bol podporený a fungoval. A pokiaľ ide o výbor pre investície, tento, táto komisia by jednoducho mala byť viac heterogénna. Nemali by tam byť iba aj finanční experti. Čo potrebuje? Musíme sa pozrieť aj nad rámec tých iniciatív a projektov, ktoré boli financované do dnešného dňa. Súhlasíme s tým, že čo sa udialo do dnešného dňa nás viedlo do takéhoto bodu, kde sme. Takže potrebujeme niečo viac. A aby sme tu nemali iba jednu homogénny výbor, ktorý robil veci tak ako doteraz, tak jednoducho to nám môže pomôcť dosiahnuť iné veci, pretože inak by to bolo tak, že celý tento postup by bol zbytočný. Na záver sa chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom a teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami, pretože vlastne Mojím cieľom je snažiť sa dosiahnuť také stanovisko, ktoré bude silné a ktoré nám umožní e, mať spoločné stanovisko a podporu FC. Ďakujem. Ďakujeme pekne aj my vám. A teraz prejdeme k dátumom. Tie sú prísne. Máme lehotu na pozmeňujúce návrhy 23. marca o 6. popoludní, to znamená budúci týždeň. Hlasovať sa bude v Envy 14. apríla. Možno to bude prvý bod zasadnutia, zhruba o 9. O 9. dopoludnia hlasovanie v ekone a rozpočte pre, rozpočet, alebo v výbore pre rozpočet sa bude konať 20. apríla a, a na plenárke sa bude hlasovať, keď sa to potvrdí, kedy sa tam bude hlasovať. Týmto sme sa dostali na koniec dnešného programu. Ako posledný bod by som vám chcel pripomenúť, že ďalšie zasadnutie výboru je 26. marca v Bruseli a 30. 31. marca 2015 takisto v Bruseli. Ďakujem vám pekne všetkým za účasť a spoluprácu a pekný deň vám želám.